So, good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegova, budeme pokračovať so schôdzou nášho výboru a prejdeme teraz k bodu 7, ktorým je zoznam carbon leakage Európskej komisie, ktorý sa týka únikov. Uhlíka je to uznesenie, ktoré predložili viacerí členovia z nášho výboru a dnes budeme o ňom diskutovať. Včera večer už ste tu neboli všetci. Mnohé politické skupiny predložili návrh, aby hlasovanie o tomto bode e, sa uskutočnilo o 12.15 po rozprave s komisárom Dimasom. Ďalej boli návrhy, aby sa hlasovalo zajtra, aby sa hlasovalo dnes popoludní. Zdá sa, že už všetko e, sa stiahlo. Teda rozhodli sme sa, že najskôr sa vypočujeme vystúpenie komisára Dimasa a pred obedňajšou prestávkou zhruba o 12.15 alebo 12.20 budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Kolega Zeber sa hlási o slovo. Pán predseda, včera sme program schválili, tak ako bol predložený a myslím si, že takéto dôležité rozhodnutie, keby sme teraz odložili, nemali by sme to robiť takýmto neformálnym spôsobom, iba e-mailom zo sekretariátu, mali by sme predsa len prijať oficiálne rozhodnutie, pretože pri tomto hlasovaní ide skutočne o veľa. Moja politická skupina je ochotná prijať to, aby sa presunulo hlasovanie, ale musíme zabezpečiť, aby dnes do poludnia teda o 12 alebo 12.15 eh, najneskôr prebehlo toto hlasovanie. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa presunulo hlasovanie na popoludne alebo na zajtra. Ale ste, že z obsahového hľadiska vám, s vami súhlasím. Najskôr dáme slovo komisárovi, vypočujeme si ho a potom rozhodneme o tomto dokumente, ale predsa len by som žiadal, aby politické skupiny, respektíve koordinátori minimálne, uh, už v predstihu predložili takúto požiadavku, pretože nemôžem zaručiť, že vždy budeme súhlasiť s takýmto návrhom na poslednú chvíľu. Ďakujeme, kolega Zeber. Teda zhodli sme sa, že sa to nebude presúvať na popoludne ani na zajtra, ale ešte dnes do poludnia to odhlasujeme. Nerozhodlo sa to nejako mimochodom. Včera na schôdzi sme o tom hovorili oficiálne a schôdza je schôdov, na ktorých sú pozvaní všetci. Boli tu zastupcovia všetkých politických skupín a všetci sa shodli na tom, že presunieme tento bod programu. Prejdeme teraz k rozprave o tomto bode a potom by som vyzval autorov uznesenia, aby sa vyjadrili a tiež ostatní, ktorí chcú vystúpiť v tejto súvislosti. Za tu hasi má slovo. Ďakujem, pán predseda. Diskutovali sme o tomto už v minulosti a myslím si, že tie hlavné body už odzneli v tejto diskusii krátkosti však zhrniem tie hlavné problémy, ktoré súvisia s týmto rozhodnutím v súlade s postupom komitológie. Rada by som pripomenula kolegom, že otázka voľného prideľovania povoleniek firmám, či sa to bude oddelovať alebo nie, to bol jeden z najväčších konfliktov v celej tejto revízii smernice o obchodovaní s emisiami Parlament e, zastával názor, že základná metóda by mala byť e, dražby. E, to bola veľká väčšina v výbore ENVY, ktorá to podporila a tiež veľká väčšina v výbore pre priemysel sa zhodla na tejto veci. To znamená, že princíp prideľovania firmám by sa mal vykonávať formou dražieb. Boli sme ochotní prijať systém, v ktorom e, odvetvia a pododvetvia, ktoré po podrobnej analýze sa ukáže, že sú ohrozené únikom uhlíka, že by dostali voľné pridelenky. Avšak legislatívny proces samotný do istej miery bol špecifický v tom, že Základné rozhodnutia v tejto veci boli prijaté e, de facto na samite. Prijali ho predsedovia vlády. Nebol to riadny legislatívny postup. A kompromis pozostával z toho, že kritéria, ktoré sa týkajú úniku uhlíka, ako sú zadefinované v legislatíve, sú relatívne široké. To znamená, že väčšina odvetví, ktoré sú energeticky efektívne a ktoré sú pokryté, a ktoré sú pokryté e, touto legislatívou, by splňali tieto kritéria. Pokiaľ ide o tento kompromis, ktorý podporila väčšina parlamentu, sa týkal toho, že keď sa bude vyhodnocovať táto otázka uniku uhlíka, budeme zohľadňovať aj otázku tretich krajín. Aj záväzky tretich krajín ale aj energetickú účinnosť priemyselných odvetví, ktoré sú relevantné v tretich krajinách. A táto časť kompromisu, ktorá získala väčšinovú podporu v parlamente, nebola implementovaná v tomto zozname odvetví, tak ako ho predložila komisia. Právna služba parlamentu tvrdí, že nie je právne podložené tvrdenie, že takéto rozhodnutie je nezákonné. To je ich tvrdenie, ale táto otázka sa netýka toho, aby sme postavili komisiu pred súd. Týka sa to skôr toho, že je potrebné politicky vyhodnotiť situáciu, ak legislatíva ktorá bola schválená v procese spolurozhodovania, sa implementuje spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tejto legislatívy. Myslím si, že tento zoznam odvetví a podotvetví je nedostatočný. A ako povedal zástupca komisie na schôdzi, kde sme hovorili o tejto otázke, mohlo by sa stať, že sa zohľadnia aj konania tretich krajín v procese definovania podielu unikov uhlíka, ktoré sa týkajú kritérií pre tieto odvetvia. Z politického hľadiska mm, je možné, že kolegovia, ktorí minulý týždeň navštívili Spojené štáty, o tom vedia. Ja sama som tam nebola. Ja neviem, či sa to aj diskutovalo na schôdzi, ale je pravda, že sa to využívalo aj v, diskusiách v Spojených štátoch. Toto, to, táto domnienka, že Európska únia voľne rozdáva pridelenky odvetviam a toto je argument, ktorý využívajú tí, ktorí chcú dosiahnuť eh, veľmi slabú legislatívu v oblasti klímy. Toto rozhodnutie práve v časoch, keď máme pred sebou už iba niekoľko týždňov eh, pred konferenciou v Kodani, by bolo veľmi nešťastné, keby Európska únia, eh, Európsky parlament schválil rozhodnutie, ktoré bude znamenať, že viac ako 70 emisí energeticky intenzívneho priemyslu, ktoré pokrýva smernica, aby dostali voľné pridelenky. A to najmä vzhľadom na to, že legislatíva nehovorí jasne, že je potrebné revidovať tento zoznam po výsledku medzinárodnej dohody. Teda myslím si, že To, aby sa zablokovalo toto rozhodnutie na úrovni parlamentu, to je jasné. A pokiaľ ide o časový harmonogram, tento zoznam je potrebný až od 1. januára 2013, teda ešte máme dostatok času na to, aby sme úplne zrevidovali tento, všetky tieto kritéria, ktoré sú zakotvené v legislatíve, aby sme ich zohľadnili a taktiež, aby sme zabezpečili, že zoznam, ktorý vstúpi do platnosti od 1. januára 2013, bude zohľadňovať aj výsledky medzinárodných rokovaní. Ďakujem. Ďakujeme, Satuhasi sa tu asi už poukázala na stanovisko právnej služby v tejto veci, ale je to predsa len politická otázka a nie právna otázka, ako budeme postupovať. Pokiaľ ide o Spojené štáty, e, zajtra do poludnia ešte o tom budeme hovoriť. E, zákon Boxa Kerry má aj k dispozícii iný nástroj a síce e, tarify iného druhu. Mm, bolo jasné, že Spojené štáty hľadajú aj inú metódu na to, aby chránili svoje firmy, svoj priemysel a v rokovaniach bolo jasné, že bez nástroja na ochranu e, vlastného priemyslu nebude možné zaviesť legislatívu, ktorá bude zavádzať e, tieto hraničné clá. Karl Heinz Florenc sa hlási o slovo ako ďalší. sa tu si veľmi vážim a chcel by som ju preto požiadať pri popisovaní politickej ochoty e, za minulé legislatívne obdobie, aby sme boli opatrní, pretože politická vôľa tu v snemovni a na rade bola jasná v tom zmysle, že zoznam unikov uhlíka vypracujeme do tohto dokumentu sme zapracovali konkrétny dátum, a síce koniec roka 2009, je to priamo v texte a povedali sme, že práve preto, že vieme, že Európa musí postupovať vpred, chceme udelovať certifikáty. Všetky, všetok tento systém, ktorý sa týka maximálnych hodnôt, bude v platnosti, až kým nebudeme mať prehľad o konkrétnych reakciách um, ostatných významných krajín na Zemi. Teda nie je to otázka toho, že by tu nebola politická vôľa. E, systém obchodovania s emisiami by nikdy nevznikol, keby sme nevytvorili to premostenie e, s únikom uhlíka. Preto si myslím, že komisia skutočne poňala vážne svoju úlohu. To, či ten zoznam je dlhý alebo krátky, to neviem posúdiť, ale som skutočne udivený, že to niektorí kolegovia vedia posúdiť. Ja sa môžem držať len odborného posudku komisie, ktorý vypracovala. A preto sa domnievam, že tento zoznam by sme mali dnes schváliť. Ak dovolíte, rád by som ešte niečo povedala k Spojeným štátom. Spojené štáty vedeli veľmi dobre, že systém cieľ nechceme podporovať, ale skôr túto fázu dražieb chápem to, čo povedala kolegyňa Hasi, že aspoň kým nebude k dispozícii kvalifikovaná medzinárodná dohoda, aby sme využívali nástroj dražieb. Ja nie som právnik, ale mám tento dokument a dospokoj záveru, že dôvody, prečo by sme mali hlasovať proti konaniu komisie nie sú. Nechcem z právneho hľadiska podkupovať tento dokument. Je dostatok dôvodov urobiť to z politického hľadiska, ale z právneho hľadiska by to stačilo, aby sme zamietli toto uznesenie. Teda myslím si, že v zmysle pôvodnej rozprávy ETS sa ešte stále pohybujeme komisia ehm, ešte nevieme, či dodrží slovo v ostatných oblastiach, ale v tejto oblasti celkom komisia dodržala slovo a preto som jednoznačne za to, aby toto uznesenie bolo zamietnuté. Ďakujem, Chris Davis. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne. Zoznam odvetví, ktoré majú byť vyňaté z aukcií, je tak veľký, že to podkopáva celý princíp okrem energetiky pokiaľ ide iba o dosiahnutie 20-percentné zníženie emisí CO2, tak potom neviem, či to naozaj má váhu. 20-percentné zníženie to je naozaj ľahko dosiahnutelné. Polovica môže byť dosiahnutá prostredníctvom kreditov niekde inde. No a zvyšok môže byť dosiahnutý systémom ETS a taktiež energetickými úsporami Takže naozaj to vôbec nie je ambiciozne. Či už budeme hlasovať za toto uznesenie alebo proti, e, naozaj v skutočnosti to nezaváži, pretože ide iba o to 20-percentné zníženie a je to zlyhanie trhu. Samotná EÚ nemôže zachrániť svet pred klimatickými zmenami. Musíme mať medzinárodnú dohodu, musí to byť ambicioznejšie oveľa viac ako to, o čom sme hovorili doteraz. ak máme mať medzinárodnú dohodu, tak potom vieme, že naše vlastné ciele musia byť e, zvýšené na 25-30 Takže potom komisia bude musieť predložiť nový návrh a budeme musieť uznať, že odvetvie, odvetvia budú musieť znášať e, dopady a e, širšie využívanie aukcií. To je spôsob, ako zabezpečiť dobré fungovanie ETS Takže skutočná otázka pre mňa je nasledovná. Kedy budeme vedieť, že komisia bude mať prepracovaný zoznam a ako môžeme my k tomu prispieť? Pretože na príprave tohto zoznamu sme sa e, nezúčastnili. Je to súčasť balíka klimatických zmien. Linda Envist, ktorá nás zastupovala, ale nakoniec to boli premiéry a rada, ktorí rozhodli a my sme to nemohli pozmeniť. Je to súčasť toho balíku, ktorý bol e, prijatý en blok, takže celá, celý postup sporo, spolurozhodovania vlastne sa nekonal. Tento výbor mal naozaj minimálny dopad. Ako som už povedal, tak treba sa spýtať, čo ďalej, ak teda pôjdeme do Kodania alebo do nejak, na nejakú inú konferenciu budúci rok, tak čo bude robiť komisia? Legislatíva nie je jasná je tu odvolávka na to, že by sme sa stretli budúci rok o 6 mesiacov, ale nie, komisia musí jasne byť vyzvaná, aby predložila nový návrh. A e, my teraz naozaj podľa mňa robíme gesto, pretože e, tých 20-percentné zníženie v Európe to je naozaj iba e, gesto. E, ide o to zabezpečiť medzinárodnú dohodu. Ja sa naozaj pýtam, e, či sa môže komisia naozaj zaviazať k tomu, že nám predloží ambicioznejší nový návrh v nejakom špecifickom momente. Ak nie, tak ja budem hlasovať proti. Mm, možno, že komisár Dimas by nám mohol dať takéto ubezpečenie, lebo inak ja budem hlasovať proti tomuto uzneseniu. A chcem pripomenúť iba komisii a rade, že my naozaj chceme byť zohľadňovaní a chceme špecifické záväzky. Pretože my sme za eh, ambíciu, ambície, ale musí sa to naozaj špecificky uplatňovať. No, Ďakujem pekne, Linda McEwen. V prvom rade chcem povedať, že nie je pravda, že tento parlament sa nemohol vyjadriť k ETS legislatíve z minulého roka. To naozaj nie je pravda. Ten dátum 2009, ja som bola na trialógu eh, v oktobri sme hlasovali na tomto výbore, takže potom sme mali eh, trialógu a na mojej skupine sme naozaj donekonečna diskutovali o podrobnostiach a naozaj sme o ničom tak nediskutovali ako ETS eh, v mnohých ohľadoch veľmi podrobná diskusia, takže nezačníme hovoriť, e, že to všetko rozhodli premiéry. Dátum. Tento výbor, teda komisia navrhla jún 2010 a to bolo opodstatnené, pretože jún 2010 to je po vstúpení do platnosti článku 10b, takže komisia vo svetle medzinárodných e, negociácií by predložila takýto e, zoznam sektorov a bolo by to opodstatnené. Jún 2010, ale e, to bolo na základe požiadavek nášho výboru, že sme to posunuli už na marec 2010. A potom, keď sme hovorili s radou, nie na samite, potom rada navrhla december 2009 a e, myslím, že zastupcovia e, priemyslu, ktorí tam boli prítomní si uvedomili, že lobovať za nejaký svojvoľný dátum, že to naozaj nedáva veľký e, zmysel. Takže tak vznikol ten dátum a vyplynulo to z trialógu, nie na samite. Summit rozhodol v štyroch veciach, si to dobre pamätám. Jedna bola zásadná, bezplatné pridelovanie bude e, zrušené v roku 2027 a potom Polsko a uhlie. Mm, o tom sa veľmi málo hovorilo na samite, takže naozaj netvárme sa, že to vôbec nebolo demokraticky rozhodnuté. Moja politická skupina je rozdelená, čo sa týka tejto otázky a budeme naozaj veľmi pozorne počúvať komisára dnes do obeda aj ostatných zástupcov komisie. Naozaj by bolo pekné, keby sme sa mohli pozrieť na politiku za ETS, pretože ja by som mohla povedať, že som nikdy nebola za decembera, že zoznam je príliš dlhý, ale toto je komitologický postup nie je čiste politická otázka. Ak budeme hlasovať proti dnes, ak zamietneme tento zoznam, tak potom musíme ísť na plénum a ak to pôjde na plénum, a bude to zamietnuté, tak potom e, to bude e, podliehať právnej interpretácii. A nezabúdajme, že my sme parlament a musíme dodržiavať zákony, takže zákony majú váhu. Takže od komisie očakávam jasnosť, aby nám povedali, prečo nezohľadnili informácie o tretich krajinách, je to článok 10a legislatívy a po druhé, ako bude fungovať článok 10b. 10b e, Nikto o tom počas lobovania nehovoril, a preto je to dôležitý článok. Tam sa hovorí, že komisia do júna budúceho roka vo svetle medzinárodných dohôd e, zhodnotí prispôsobenie bezplatného pridelovania niektorým odvetviam v zmysle 10 a ako si komisia predstavuje, ako to bude fungovať? Na základe akej metodiky e, sa vzdáme toho zoznamu? E, ako sa už povedalo, je to komitológia, pretože ja asi nechcem ísť, e, nechcem prebrať všetky tieto technické podrobnosti, takže mali by sme súhlasiť s tou komitológiou. Teraz nemôžeme začať z toho robiť politický zoznam, pretože ak by to bol politický zoznam, tak by bolo veľa dlhší, teda to je môj názor a nie kratší. Čo znamená článok 10a? Môže zoznam byť kratší alebo dlhší? V legislatíve stojí, že e, môžu sa tam doplňať odvetvia po prijatí zoznamu, ale e, z právneho hľadiska, kedy je tento zoznam schválený? Teraz alebo až po kodaní? Môže zoznam teda byť aj e, o, skrátený o niektoré odvetvia? To sú moje otázky na komisiu, možno, že kolegovia majú iné. A ešte posledná pripomienka. Myslím, že by sme ani nemali mať e, prílišné ilúzie. Ak e, budeme mať bezplatné pridelovanie, tak e, to aj tak znamená, že bude strop pre všetky odvetvia a vlastne ten strop sa zníži pre takéto bezplatné pridelovanie. Takže budú existovať referenčné hodnoty. Iba tie najvýkonnejšie odvetvia dostanú bezplatné pridelenie kvót a tí nad nie. Takže sú to otázky, ktoré by mohla zodpovedať komisia. Napríklad eh, vinárske odvetvie, či môže byť na, na zozname alebo nie. A musíme pamätať na to, že hovoríme o postupe komitológie. A prosím, nevymýšľajme tu odznova dejiny ETS. Äh, Ďakujem. Ďalším ročníkom je Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Ja by som äh, sa rád pridal k tomu, čo povedal Linda McEwen, najmä pokiaľ ide o článok 10a. Musím pripomenúť, že sme tu teraz v postupe komitológie a možnosti a práva parlamentu sú obmedzené. E, sme síce v postupe aj kontroly, ale predsa len máme možnosť odmietnúť takéto rozhodnutie a preto e, myslím, že je e, dobrejšia právna služba poskytla takéto závery. Teda argumenty, ktoré sú proti tomuto uzneseniu, sú e, jednoznačné. A ešte by som rád pripomenul, že e, to znenie, ktoré sme sami schválili a Karl Haj Florence veľmi správne interpretoval toto znenie, aj e, to naznačuje, že by sme mali hlasovať proti tomuto uzneseniu, teda z formálneho hľadiska jednoznačne proti, ale aj z obsahového hľadiska rád by som pripomenul, že naše firmy sú dvojnásobne účinnejšie, energeticky účinnejšie ako priemer našich obchodných partnerov a našich kon- konkurentov. Rád by som pripomenul, že rôzne procesy v priemyselnej výrobe sú komplikované e, z chemik- chemických fyzi- fyzikálnych dôvodov a môžu sa vykonávať ešte efektívnejšie. Nie je správne, aby sme zavodali na to, že tento systém obchodov s emisiami eh, obcho- fungoval aj po vstúpení do platnosti tohto zoznamu. Totiž iba 10 eh, tých eh, najlepších by sa to týkalo. Všetci ostatní aktéry by museli nakupovať svoje pridelenky. Avšak nie je správne odsudovať celý tento systém. Bezplatné pridelovanie uh, sa týka iba 10 najlepších firiem a ide to aj podľa pravidiel a firmy aj po schválení tohto zoznamu budú môcť fungovať efektívnejšie a respektíve aplikovať svoje výrobné procesy efektívnejšie. Teraz musíme sa opýtať, v Európe máme 10 celosvetových emisí, či všetky tieto záväzky, ktoré bez prijatia medzinárodnej dohody v Kodani už sme aj tak prevzali, či chceme opäť pridať niečo k tomu a ešte to prehlbiť. Myslím si, že tým by sme neurobili nič dobré ani pre klímu, ani pre výrobné prostredie v Európe, ak tento zoznam teraz neschválime. Chcel by som požiadať všetkých kolegov, ktorým záleží na klíme aj na pracovných miestach v Európe a na firmách v Európe, aby hlasovali proti tomuto uzneseniu. Podľa mňa je už príznačné, komisia podľa mňa konala správne, že navrhla tento zoznam a na Rade ministrov bolo prijaté jednomyselné rozhodnutie, to znamená, že všetky členské štáty toto schválili. Teda musíme si položiť otázku, či my sme tým správnym fórom, ktoré by to malo zamietnúť. A rád by som ešte mm, požiadal, či by nebolo rozumné z formálneho, ale aj z obsahového hľadiska, aby sme predsa len zamietli toto uznesenie tak, aby tento zoznam úniku uhlíka, ktorý predložila komisia a ktorý schválili členské štáty, aby sme tento zoznam podporili. Ďakujem. Danke. Uh, sehe, dass etliche hier stehen. Uh, wir protest- Ďakujem. Pôvodne sme žiadali o väčšiu miestnosť. Avšak administratíva sa domnievala, že potrebujeme iba menšiu miestnosť a predsa len sa ukazuje, že táto miestnosť nestačí. Rád by som eh, požiadal kolegov, aby žiadali o väčšiu miestnosť. Okrem toho máme aj viacero hlasovaní, preto sa ubezpečte, či máte so sebou hlasovacie kartičky, tak aby sme nemuseli nejakým spôsobom prerušovať hlasovanie, pretože tu nemáte všetci hlasovacie kartičky. Martin Kalingen ako ďalší rečník. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, predseda. Vyjadrím sa čo najstručnejšie. Myslím, že tá otázka je jednoduchá. Politická dohoda je výsledkom úsilia nás všetkých v minulom funkčnom období a komisia potom vypracovala zoznam odvetví, ktoré sú ohrozené presunom výroby malo to byť do roka 2009 a oni to tak spravili, takže naozaj nerozumiem, prečo tu niektorí e, navrhujú to, čo to navrhujú, keď hovoria, že nesúhlasia so zoznamom komisie. Dobre, tak potom nech nám povedia, ktoré odvetvia podľa nich by mali byť vyňaté napríklad e, vinárske odvetvie, ale to nie je jediné. Ďalšie dôležité odvetvia, ktoré zamestnávajú tisícky, občanov EÚ a pamätáme si všetci na rozpravu o presune výroby. Naozaj nemá význam presunať výrobu z EÚ do iných častí sveta, kde tie emisie by boli ešte vyššie a ešte by sme prišli aj o pracovné miesta. Takže komisia bola o niečo poprosená, ona to stihla do toho času, ktorý sme im stanovili a ak to teraz zamietneme, tak to podľa mňa nedáva zmysel. Takže tí, ktorí e, to navrhujú, e, nech povedia, ktoré sektory majú byť vyňaté, aby sme o tom mohli e, diskutovať. A nehovorme o tom, či ide o spochybnenie postupu komitológie alebo nie. Jednoducho komisiu žiadali o zoznam, ona ho vypracovala a expertný výbor to schválil. S tým by sme mali súhlasiť. Aj kolega Zeber to povedal, takže nemali by sme to odkladať Niektorí čakajú na tento zoznam, aby vedeli, aby vedeli, ako majú investovať pretože niektoré podniky už pôsobia aj mimo EÚ, takže musíme byť obozretní a neposkytovať stimuly na ďalší presun výroby. Dúfam, že bude dohoda v Kodani ale zatiaľ sa mi zdá rozumné schváliť tento zoznam a ja budem určite hlasovať proti tomu návrhu, ktorý tu niektorí predniesli. Ďakujem pekne. Pás Ekot. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tá otázka je jednoduchá a ja tu naozaj nechcem eh, na novo vymýšľať dejiny, nechcem tu eh, pridávať alebo škrtať odvetvia zo zoznamu. Mojou prácou teraz je pozrieť sa na to, Eh, či výbor urobil to, čo mal na základe smernice, na ktorej sme sa dohodli minulý rok. A mňa taktiež nezaujíma eh, rozpráva o tom, kto čo schválil. Ja som tu a pozrel som si smernicu. A teraz mám zhodnotiť aj to, či komisia spravila svoju prácu. A myslím, že je to jednoduché, pretože my sme tu nielen právna e, služba, ale máme sa na to pozrieť aj z politického hľadiska. Či komisia odvietla svoju prácu. Takže e, kolegyňa McEwen e, musíme vedieť právne pozadie, ale máme aj našu vlastnú zodpovednosť a musíme dospieť k politickému rozhodnutiu na základe názoru právnej služby a podľa mňa to bude jednoduché rozhodnutie, pretože keď sa pozriete na to, čo hovorí právna služba, tak tam stojí, že oni nemôžu zhodnotiť, do akej miery je e, dobre nezohľadniť e, účinnosť a postupy tretich krajín. Oni uznávajú, že komisia to nezohľadnila, ale že by to mohlo mať vplyv na zoznam a taktiež súhlasia s tým, e, že oni nemôžu zhodnotiť, čo bolo správne rozhodnutie alebo nie. Je to e, kľúčová otázka. To politické rozhodnutie nášho e, výboru, lehota bola koniec 2009, ale to ešte neznamená, že ten zoznam musí obsahovať 100% všetkých podnikov. Nie, to má byť prvý zoznam. Každý rok sa tam môžu doplňať odvetvia ten zoznam sa môže predložiť rok po roku, a, ale skrátiť zoznam na to máme iba jednu príležitosť po hodnotení v Kodani. Keď sme pred mesiacom eh, diskutovali na tomto výbore a pýtali sme sa na to, na akom na základe akých kritérií budete hodnotiť, tá komisia nevedela presne odpovedať. Povedala, no uvidíme, zhodnotíme to. Takže to je jediná príležitosť, ako skrátiť zoznam. Je to E, politické rozhodnutie mať ten zoznam čo najdlhší teraz a taktiež politické rozhodnutie e, nezohľadniť údaje od tretich krajín. Všetko politické rozhodnutia. Takže my teraz musíme politicky rozhodnúť, e, či súhlasíme. Ale ja môžem za seba povedať, že nesúhlasím, pretože na tomto zozname by mali byť iba tie podniky a odvetvia, o ktorých z istotou vieme, že sú ohrozené presunom výroby. A potom po Kodani rok po roku budeme mať príležitosť až do roku 2013 tam doplňať odvetvia. Takže ja namietam politicky, pretože to je moja, moja politická práca. Som proti tomuto zoznamu komisie, pretože sú tam politické rozhodnutia na komisii, s ktorými ja nesúhlasím, pretože to nie je v súlade s, so smernicou, kde sa hovorí o tom, že e, prvý základ to sú dražby. Takže to je moje politické rozhodnutie ako poslanca. Ďakujem pekne. Oresto de Rossi. Sì, grazie Presidente. Io... Ďakujem, pán. In particolare due colleghi che preceduto. Ďakujem. E, ja sa pripájam k tomu, čo povedali moji dvoji, dvaja kolegovia Seber a Kalegen. schváliť tento návrh a protestovať proti zoznamu komisie, to by znamenalo ďalšiu stratu pracovných miest v Európe pretože podniky by mohli zatvoriť dvere a odísť do iných krajín. E, do krajín, ktoré to chcú robiť inak ako Taliansko a krajiny Európskej únie, krajiny, ktoré nerešpektujú príslušné pravidlá, ktoré majú viesť k zabráneniu e, nárastu emisí. Máme tu krajiny ako Čína. V Európe došlo k redukcii emisí, ale to len vďaka presťahovaniu sa veľkých podnikov. Niektorí si myslia, že je to e, skutočne snaha o redukciu emisí, ale v skutočnosti to znamená, že v Európe bolo menej emisí, ale v krajinách u našich konkurentov došlo k nárastu emisí. Ak v takejto politike budeme pokračovať, poškodí to ešte viac naše územie. Okrem klimatických zmien tu pôjde aj k strate pracovných miest a ja som naozaj veľmi prekvapený, že e, toto uznesenie predložili tí kolegovia, ktorí e, sú, sa považujú za ľavicových a ktorí by mali byť oveľa chápavejší e, voči potrebám európskych zamestnancov. Ja som počul viacerých kolegov, ako hovorili, že ten duch v poslednom volebnom období, keď sme prijali takéto rozhodnutie bol taký, že by sme mali s týmto smerom, ale to bolo minulé volebné obdobie. Nie toto. Pozrite sa na množstvo stratených pracovných miest. My musíme naďalej trvať na, na tom, aby sme ustúpili od tejto línie, kde sa produkujú len e, omily lebo my by sme mali bojovať za to, aby na, sa firmy udržali v Európe a aby nedávali a netvorili pracovné miesta mimo Európy. My môžeme brániť našich pracujúcich, môžeme brániť životné prostredie, ale nie na úkor našich pracujúcich. Ako zástupca Severnej ligy sme proti tomuto uzneseniu. Myslíme si, že tento zoznam E, môže byť e, schválený, implementovaný, ale nemôže e, byť zrušený tak, ako to žiada toto uznesenie. Mm, Ďakujem. Pán Rosiev som včera povedal, že nebezpečenstvo pre zamestnanosť nie je ochrana klímy, ale špekulácie na burzách a v bankách a tento systém bude spustený až v roku 2013 a vtedy snáď dôjde k ekonomickému oživeniu. Takže nemôžeme teraz miešať hrušky s jablkami v jednej debate. Pani Barde de Brun. Ďakujem. Ja by som sa chcela vrátiť eh, k niektorým malým bodom v prvom rade sme tu mali prehlbenú debatu v minulom volebnom období, schválili sme balíček, nikto s tým nebol úplne spokojný, ale všetci sa zhodli e, na tom, že je to balíček a teraz by sme sa chceli e, vrátiť k tomuto e, zoznamu, čo by teda malo prebehnúť do decembra 2009. Nikto nechce opätovne otvoriť túto debatu s komisiou a máme povinnosť predložiť tento zoznam do, roku, do decembra 2009 a e, stanoviť isté kritéria. A my v parlamente takisto máme povinnosť analyzovať nasledovné fakty. Ak komisia splní tieto kritéria a ak použije adekvátne kritéria pri vypracovaní tohto zoznamu. A toto vlastne všetko je súčasťou procesu, ktorý by mal byť uzavretý v súlade s príslušnou legislatívou. Analizujme to, čo nám hovorí komisia v tom, tejto prezentácii a my si môžeme všimnúť, že sú tam kritéria, ktoré predtým ktoré neboli zohľadnené a ktoré neboli rešpektované, pokiaľ ide o efektívnosť zapojenia tretich krajín a zariadenie v iných krajín a povinnosti tretich krajín. A ak toto sa nebude rešpektovať, tak našou povinnosťou v Európskom parlamente bude poukázať na to. A to je súčasťou procesu, s ktorým všetci súhlasíme a je dokonca našou povinnosťou povedať, prosím vás, vráte sa k tomu predchádzajúcemu dokumentu, kde sú obsiahnuté všetky kritériá, ktoré boli schválené v minulom volebnom období. Ďakujem, Peter Líze. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť to, čo povedal Karl Heinz e, Florenc a kolega Zíber a chcem doložiť ešte niektoré vlastné argumenty. Nie je rozhoduj, to je rozhodujúce, ale my by sme to mali vnímať ako e, legislatívny proces, ktorý pokračuje z minulého volebného obdobia. Sa tu hasí e, vyjadrila stanovisko za výbor Envy a ITRE. Tam bol taký trošku odlišný postup, pokiaľ ide o únik uhlíka, ale treba povedať, že nemôžno povedať, že parlament tento text nepodporuje. Ďalšie výbory udelili výnimku niektorým priemyselným odvetviam a dokonca 100%, no ako napríklad hospodársky výbor, kde sa hovorilo o tom, že parlament ako celok schválil tento postup. Možno to nebol ten najlepší postup. My sme jediná skupina, ktorá spochybňuje tento postup. Všetci hlasovali za. V decembri sa o tom hlasovalo, pokiaľ išlo o termíny a o postup ohľadne zoznamu o úniku uhlíka. Takže my teraz nemôžeme obviňovať komisiu, že postupovala takto. A teraz tu máme otázku uznesení a tretie krajiny. To skutočne nie je dostatočne zohľadnené, avšak komisia už na poslednej e, schôdzi sa vyjadrila jasne. Povedala, že tam nie je žiadne záväzné uznesenie správneho hľadiska a teraz oznámiť alebo, e, alebo robiť volebnú kampaň nejakej vláde, to nemôžeme robiť Teraz e, je to veľmi ťažké konkretizovať ako zákon. Takže medzi oznámením zákona a schválením zákona je rozdiel a priemysel by takisto mal nejaký bezpečnostný plán pre zamestnancov. Relevantné je to, že my sa nemôžeme e, jednoducho vychádzať iba z oznámou a s oznámením My potrebujeme nejaký vypracovaný zákon, nejakú právnu bázu, skôr ako e, sa vzdáme toho, čo sme schválili minulý rok v decembri. A to, čo sa tu hovorí, je dosť problematické. Hovorí sa tu, že efektívnosť nie je horšia v tretich štátoch, e, vzhľadom na všetky okolnosti. Samozrejme, že je tu e, hutnícky priemysel v Brazílii, v Číne a tam sú iné podmienky ako v Európe. Ale ja som v pondelok v mojom volebnom obvode hovoril s, so zamestnancami v priemysle a nemôžem povedať, že my sme za to, aby došlo k presunu, pokiaľ hovoríme o efektívnosť a ja nemôžem e, ľudí e, jednoducho e, získavať, aby hlasovali za takéto presuny. A navyše aj my tu máme náklady na dopravu my veľa produktov do Európy importujeme, máme náklady na dopravu, to má dopad na klímu a teda toto nemôžeme preháňať a navyše tu máme text komisie, ktorá vždy nájde, vždy keď nájde nejaký dobrý príklad hutnického priemyslu, ktorý teda vždy nejakým spôsobom usúvzťažní s Európou. Po druhé, keby sme my E, stiahli naše ambície ohľadne ochrany klímy. Dobre, ale pozrime sa na fakty. V súčasnosti máme obchod s emisiami, ktorý sa deje bez dražieb. Veľká Británia, Nemecko e, sú súčasťou vlastne a zúčastňujú sa produkcie elektriny a oni predstavujú 10 týchto dražieb. V roku 2012 všetky krajiny by mali na 100 sa zúčastňovať týchto dražieb, vrátane krajín Strednej Európy, ktoré sú v tomto smere trochu oneskorené, ale bude tu oveľa viac dražieb a nebudú tam žiadne výnimky. Čiže máme tu benchmarking, ktorý je veľmi prísny, na začiatku to vyzeralo tak strašne zle, výsledky boli také zlé a teraz, keby sme v tejto chvíli kritizovali benchmarking, tak e, myslím si, že to nie je správne. My nemôžeme vnímať benchmarking ako niečo, čo ide proti klíme, ale skôr je to, by, by to malo byť vnímané ako pozitívny environmentálny nástroj. A pokiaľ ide o vzťahy z USA, ak tam niek- by niekto sledoval našu dnešnú rozprávu o úniku uhlíka a používal, použil by to ako argument, že teda nám až tak na klimatickej politike nezáleží. Myslím si, že Európania musia byť veľmi koherentní a americký senát by jednoducho mal e, sa prispôsobiť tomuto cieľu 20 My chceme zvýšiť na 30 100 dražieb e, v energetických odvetviach, vo, v odvetviach, ktoré vlastne produkujú energiu. A ak toto je málo ambícií, tak vážení senátori, členovia kongresu, tak prosím vás, urobte to aj vy. Príjmite to a v tom prípade e, predložme to v Kodani. Sú to ciele, ktoré si my stanovujeme a tie musia byť kontinuálne a my by sme mali mať systém benchmarkingu a nielen systém 100% e, nielen systém 100% dražieb. Pán predseda, ja si nemyslím, že niekto tu spochybňuje princíp zoznamu, o ktorom sme hlasovali. To som od nikiaľ nepočula. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. Nemyslím si, že niekto chce spochybniť naše ciele, o ktorých sme hlasovali v rámci tohto volebného obdobia. O čo teraz ide? Ide tu o to, aby sme zistili, či ten prvý zoznam, ktorý nám bol predložený a nikto ho ne- nespochybnil a nikto nespochybnil prácu komisie, tento zoznam bol predložený a nebola tu e, debata. Skutočná debata je, že či tá, tento zoznam, ktorý nám bol predložený, či nám umožní dosiahnuť alebo nemožní, neumožní dosiahnuť tie všeobecné ciele, ktoré sme si stanovili. A otázka, ktorá stojí v tomto uznesení je, že či, keď máme takúto širokú koncepciu e, tých odvetví, ktoré sú vylúčené, či sa nestane takmer nemožným odpovedať na tie záväzné ciele, ktoré sme si stanovili. Toto je tá hlavná otázka. Ja si nemyslím, že to je nejaká iná otázka a myslím si, že to je otázka, ktorú si treba skutočne položiť, nielen preto, aby sme sa uistili e, o situácii v európskom priemysle, ale aj preto, že všetci si uvedomujeme, a, kodanie, a príprava na kodaň to ilustruje, že tieto ciele, ktoré sme si stanovili, tak možno, že sme boli skôr takí laxní alebo nepresní. A to je vlastne práve laxizmus a nepresnosť je najlepší spôsob, ako nedosiahnuť ciele. Ja si myslím, že teda tento priestor manevrovací je príliš široký a preto je potrebné o tom diskutovať s komisiou. Ja som veľmi rada, že tu bude pán Dimas a chcem mu túto otázku položiť. A teda pokiaľ ide o tento zoznam, ktorý sa týka 75 až 80 európskeho priemyslu, a tam ide o to, aby sa nejakým spôsobom pozmenil ten základný systém. Takže toto je tá hlavná otázka. Ja si myslím, že to by sme si túto otázku mali skutočne položiť lebo ak skutočne smerujeme k systému výnimiek, ktorý bude veľmi široký, tak budeme mať úplnú nerovnováhu v obchode s uhlíkom a to nepotrebujeme. A po druhé, e, jednoducho ocitníme sa v situácii, že nebudeme schopní splniť tie 20-percentné ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020. A ak nám pán Dimas povie nejaké vynimočné, nepovie nejaké vynimočné veci, ja tento e, zoznam podporím. Ja, vielen Dank. Um, wir haben, uh... Ďakujem. A teraz dám slovo kolegyni Katrin Suje. Ďakujem. Ja plne súhlasím s tým, čo bolo pred chvíľou povedané, ale ešte sa chcem vyjadriť k tomu rozhodova, eh, návrhu rozhodnutia Európskej komisie a to z troch dôvodov. Po prvé, návrh komisie rešpektuje konsensus, ku ktorému tu došlo. Už bolo povedané, že zoznam odvetví, ktorých sa týka únik uhlíka, E, že vlastne tam sa zúčastnili experti členských štátov a zástupcovia priemyslu a teda rešpektovala sa smernica. Ja, netreba zabúdať, že za podnikmi sa skrývajú aj zamestnanecké miesta. Po druhé, e, zvýšené úsilie na zníženie emisí CO2. Tam je dôležité spomenúť, že e, začlenenie ďalšieho odvetvia neznamená, že teda on bude úplne e, pozbavení týchto povinností. Európa e, trvá na tejto redukcii a to aj v prípade, e, že tu ide o konkurenčné podniky v tretích krajinách. A už niekoľkokrát sme povedali, že my sme optimistami, pokiaľ ide o Kodaň a nie je dôvodov, aby E, tam bolo, došlo k porážke a pokiaľ ide o samotnú smernicu, tak sa hovorilo o článku 10 TER, para odsek 1. Ten zoznam môže byť revidovaný vo svetle výsledkov medzinárodných rokovaní a o emisiách skleníkových plynov, ktoré prebiehajú. Ja teda budem hlasovať proti prijatiu tohto uznesenia. To som jednoducho chcela povedať. Ďakujem, kolega Karl nech sa páči. Ja by som chcel povedať kolegom, že o tomto sme diskutovali a nazdávali sme sa, že to bolo v poriadku. A prečo sa k tomu teraz vraciame? Urobíme to preto, lebo komisia neurobila, čo mala urobiť. Toto je argument právny a keby bola komisia overila energetickú efektívnosť mimo EÚ, a keby bola splnila tie záväzky, ktoré prijali ostatné krajiny, tak mm, to, to je veľmi dôležité na to, aby sme e, stanovili zoznam priemyselných odvetví, ktoré majú byť na tomto zozname. Toto nebolo urobené a keby sme to schválili, tak by to bolo proti medzinárodnej dohode. Prečo by sme sa my mali zavezovať k niečomu, prečo by sme my mali e, trvať na tom, aby naše, iba naš, náš priemysel sa zavezoval a bol braný e, na zodpovednosť. V takomto prípade by sme jednoducho e, dospeli k medzinárodnej porážke a vlastne myslím si, že toto je spôsob prístupu k problému nie veľmi efektívny a nie je efektívny ani z ekonomického hľadiska. Tie podniky, ktoré nebudú za zozname, budú platiť viac, pretože majú kvótu, ktorá sa nedistribuje zadarmo a nevyužíva sa efektívne. Takže keby sme mali veľkú časť týchto e, bezplatných kvót, tak to by vychádzalo z tých priemyselných odvetví, ktoré sú efektívnejšie. To znamená, že tam je tých 10 a mali by sme E, koeficient efektívnosti, ktorý by viedol k tomu, že by sme mali do roku 2014 e, zadarmo emisie, keď teda by tieto podniky dostali kvóty. Mnohé podniky by tým pádom nerobili výskum, nevytvárali by pracovné e, miesta a, keby sme my ne, a keď nebudeme investovať, tak nebudú vznikať tieto pracovné miesta. Teda je tu taký akýsi kruh. Ja som veľmi sklamaný touto dohodou. Vôbec nie som spokojný s právnou bázou tejto dohody. Ja by som bol dal prednosť nejakej vážnejšej smernici, nech každý platí za svoje kvóty. Ja som nedokázal presadiť svoje stanovisko, ale nechcem, aby sme jednoducho pridelili zadarmo veľkému počtu, priemys- veľkému počtu priemyselných odvetví tieto kvóty zadarmo. A teda tie osoby, ktoré sú spokojné s E, vynegociovaným e, záväzkom a kompromisom, tak by mali, e, mali nemali by ignorovať aj naše víťazstvo a víťazstvo ekológov, pretože viacero osôb sa pokúšilo o zlepšenie kompromisu a niektorí teraz chcú ignorovať dohodu a to je skutočne nepriateľné. Takže prosím vás, hlasujte za toto uznesenie, pretože v opačnom prípade dohoda nebude splnená a tá je už vyrokovaná. Čiže keď chcete predkladať právne e, argumenty, tak je dôležité hlasovať, aby sa skorigoval zoznam a aby došlo ku korekcii dohody e, medzi všetkými tromi inštitúciami. A pokiaľ ide o e, priemysel, ktorý bude kvalifikovaný, tak ja musím povedať, že po prečítaní e, tejto správy som nepochopil, ktoré E, odvetvia budú konkurencie schopnejšie, pokiaľ ide o hnojivá, metly, kefy a tak ďalej. E, to sú iba, niek- to je iba niekoľko príkladov e, podnikov, ktoré sú na tomto veľmi veľkom zozname. A keď to porovnáme s inými krajinami, zistíme, že zaniknú alebo zmiznú niektoré sektory a to je koherentné s dohodou. Takže ak chceme E, splniť to, čo pre nás vyplýva z dohody, musíme hlasovať za. Dobre, nemali by sme vydierať tých, ktorí prijali zoznam a ktorí chcú presadzovať ochranu životného prostredia a ktorí si myslia, že zoznam je v súlade s článkom 10. A že tento článok 10 nemá za cieľ ochrániť životné prostredie prostredie. To máme v článku A10. Ja chcem vyzvať kolegu Šlitera, aby si tento článok prečítal a aby si e, opätovne preskúmal, či tieto kritéria boli splnené alebo nie. Potom dáme slovo opäť komisii, ktorá sa k tomu vráti. A myslím si, že teraz by sme mali túto debatu uzavrieť, pretože už sú tu kolegovia, ktorí sa opätovne hlásia k slovu. Ja dám slovo piatim kolegom. E, poprosím pani Svinberg, nech obhájí svoje stanovisko. Pani Slienberg pomáhala pri vypracovaní tohto zoznamu, ale ešte predtým dám slovo kolegovi Žilpariovi. Ďakujem, ja sa veľmi zle cítim v tejto debate, pre, pretože mám pocit, že o, o 11. budeme mať vypočutie komisára Dimasa a ja som počul rôzne politické stanoviská, a bez toho, aby sme sa vrátili k tomu, čo sa nazýva legislatívnym procesom, ktorý bol predtým uzavretý. Ja, ako mnohí iní, som novým európskym poslancom a súčasne e, sa snaž, som sa teda do tejto témy musel dostať a potrebujem preskúmať a položiť si prvú otázku, či je alebo nie prostredníctvom tej procedúry, ktorá bola prijatá, či došlo k nejakému pokroku, ktorý nám umožní zajsť ďalej vzhľadom na to, čo sme tu mali predtým. Ja som si vypočul e, kolega Kevana, ktorý, sa, ktorý pred chvíľou vystúpil a ktorý za nás e, sa zúčastnil trilógu a chcel si vypočuť takisto aj komisára, aby som si vytvoril vlastný názor a aby som hlasoval e, k tomuto uzneseniu. Myslím si však, že je dôležité, aby sme nezabúdali, že toto e, rozhodnutie musí byť predmetom e, istého zhodnotenia vzhľadom na naše ciele, ktoré chceme dosiahnuť. A myslím si, že ten právny rámec, ktorým disponujeme a ktorý sme schválili, by mal byť právnym rámcom, ktorý by nám mal umožniť chrániť sa pred e, klimatickými zmenami a oteplovaním a samozrejme, že treba sa spýtať komisára, či tento zoznam, ktorý mi takisto pripadá príliš široký, vzhľadom na ideál, ktorý si želám v rámci boja proti klimatickému oteplovaniu, či tento zoznam je teda už e, fixný, alebo či po kodaní ho možno pozmeniť. A samozrejme, že to by sme mali vnímať ako istú snahu alebo voľu. Ak zajtra nám povedia, že je tu možný istý vývoj, tak vzhľadom na túto vôľu, ktorú máme v oblasti životnej a environmentálnej problematiky, tak my môžeme naďalej e, pokračovať v práci na tomto legislatívnom procese. Ja tu často počúvam dosť protirečivé vyjadrenia. Niektorí kolegovia hovoria o daniach na, a o clách na hraniciach Európy a na druhej strane nám hovoria, že tento zoznam je príliš široký a že možno treba urobiť niečo tom smere, aby sme mali politiku, ktorá by bola e, trošku prísnejšia v oblasti e, environmentálnej problematiky. Ja tam vnímam isté e, protirečenia, takže prosím vás, nebuďme len pragmatickí, ale v rámci procesu spolurozhodovania by sme teda mali rešpektovať aj to, čo bolo prijaté v posledných rokoch. Ďakujem. ďalšie reč kolega Sevelíny. Ďakujem, e, pán predseda. Je to veľmi dôležité a ťažké hlasovanie a ja som naozaj veľmi nerozhodný, pokiaľ ide o moje rozhodnutie, kolega Rossi má pravdu. Keď si porovnáme Európu, tak musíme povedať, že európska antimentálna e, politika je veľmi silná voči slabým a slabá voči silným. A mimo našich hraníc tu vidíme emisie podnikov mimo Európskej únie, ktoré sú mimo akejkoľvek logiky a nemajú žiadny program. E, a preto by bolo potrebné, aby sme nemali európsky, ale svetový e, program, pretože inak nebudeme môcť bojovať. Ja si kladiem e, otázku, že to isté stanovisko voči tej istej otázke a rovnaké postoje by nemali byť použité aj v okamihu, keď veľké národy vstúpili do VTO bez toho, aby urobili nejaké ústupky e, v žiadnej oblasti, ani v environmentálnej politike. A potom e, taká trochu zlomyselná otázka. Sme presvedčení, že tie veľké hlavné lobby, priemyselné lobby, tie najväčšie európske lobby skutočne e, E, majú záujem o naše hlasovanie, alebo pre nich toto nie je nič dôležité a že veľké lobby, nako, lobby nakoniec e, budú lobovať v iných krajinách, kde výrobné náklady sú oveľa nižšie a vládne postoja politika je oveľa ústretovejšia. To sú tie veľké lobby, ale pokiaľ ide o malé a stredné podniky, toto hlasovanie môže byť definitívnym a veľmi negatívnym hlasovaním. A pretože drvivá väčšina podnikov v Taliansku sú malé a stredné podniky a preto E, na protest proti európskej politike, opakujem, ktorá je, opakujem, silná voči slabým a slabá voči silným a aby sme ochránili malé a stredné podniky, ktoré sú vydané e, na milosť a nemilosť nášmu hlasovaniu, ja budem hlasovať proti. Ja. Dann haben wir, äh... Ďakujem, pán Revellini. A teraz kolega Kerbrandy. E, ja som tiež nový člen tohto výboru a s istým prekvapením počúvam celú túto diskusiu. Zdá sa mi, že mnoho poslancov e, e, už sa zúčastnili rozpravy v roku 2008 a teraz sú akoby v zákope. A my o tom teraz nemôžeme hovoriť, veď dnes tu nejde o samotný zoznam, ani o to, že v tomto zozname sú výnimky. Ja si myslím, že to je obsiahnuté už v balíčku, ktorý bol schválený minulý rok a k tomu by sme sa nemali vracať. Ja ako nový poslanec som prekvapený e, chronológiou zoznamu. Ja viem, že komisiu sme požiadali, aby tento zoznam predložila, ale môžeme si položiť otázku, politickú otázku, či toto je vhodný okamih, pretože tento zoznam už tu máme, už ho máme na stole. A zdá sa, že komisia je s ním spokojná. Ja ako liberál sa nazdávam, že je veľmi dôležité, aby sme priemyslu e, dali istú bezpečnosť, aby e, neboli v neistote, aby mohli e, investovať dlhodobo ako povieme priemyslu, že teraz vytvárame zoznam, ktorý o mesiac v prípade, že dôjde v Kodani k nejakej dohode, bude revidovaný? A čo, e, čo a ktorý podnikateľ E, sa rozhodne pre veľké investície na základe tohto zoznamu, ak bude vedieť, že o niekoľko mesiacov už nebude platiť, e, treba sa spýtať komisie, že či ona je s touto chronológiou spokojná. A práve z dôvodu chronológie som podporoval e, tento zoznam, aj naďalej ho podporujem, ale dúfam, že táto chronológia sa stiahne a že teda nebude prezentovaná revidovaná po Kodani. E, tieto lehoty e, sú stanovené už v legislatíve, ale to ne, nevyplýva z našej vôle, ale parlament prijal tieto, e, tieto lehoty. Pani Hibner, ďakujem pán predseda, dámy a páni. Ja počúvam a niekedy sa mi zdá, že mám istý problém so spočúvaním, so sluchom, pretože e, k mnohým európskym podnikom sa pristupuje ako k nejakým čudám a my často nevieme, kde sú. To sú predsa e, podniky naše, nenachádzajú sa na iných kontinentoch. Tieto podniky dávajú prácu, rozvíjajú ekonomiku a my k ním pristupujeme ako keby e, to mali zadarmo. A to Európania, ktorí platia za to náklady, nie Číňania. Keď hovoríme o ekonomickom rozvoji v okamihu krízy, mali by sme sa sústrediť na to, aby sme e, pomohli našim podnikom a mm, overovať zoznam, dať viac, dať menej, to nemá žiadny význam. My sa pokúsime mali by sme sa pokúsiť, aby e, firmy mohli plánovať, aby mohli aspoň počas niekoľkých rokov E, mať istú perspektívu a isté záruky, rozvíjať sa. My teraz nemôžeme opätovne začínať debaty o tom, či ten alebo onen sektor by mal byť vylúčený a ten, či onen začlenený. My musíme toto overiť v živote. Ak nám život ukáže, že ten podnik alebo to odvetvie e, môže znášať takéto náklady e, v dôsledku objavenia nových technológií. Dobre, ale mnohé naše podniky nemajú žiadnu alternatívu, pretože nemáme novšie technológie a sme na hraniciach technologických možností a my už nemôžeme tomuto sektoru dávať ešte ďalšie bremeno. To znamená, že teraz my by sme nemali debatovať, ale mali by sme sa snažiť o konkretizáciu. Ak budeme pokračovať v debate, budeme debatovať celý rok a my tu máme dva alebo tri roky, e, dámy a páni, a takto nemôžeme ísť, lebo my ideme dozadu a nie dopredu. Nemôžeme predlžovať debatu, či je zoznam dobrý, e, či si bude vyžadovať ďalšie overovania. My tu máme istú verifikáciu tohto zoznamu a preto by sme sa mali teraz rozhodnúť. Ďakujem. Ja, bevor ich Frau Slingberg das... E, predtým, ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, ešte sa hlasí o slovo Satu tu Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán predseda. Iba veľmi stručne. E, e, jeden komentár pánovi Zaverovi a niektorým ďalším, ktorí tvrdia, že tento zoznam znamená, že iba 10 firiem získa bezplatné predelenky. 10% z nich získa 100% bezplatné pridelenky a tí, ktorí sú energeticky najúčinnejší, ale všetky ostatné firmy v tom istom odvetvi získajú 100% navýšenie referenčných hodnot, to znamená podľa komisie 77% všetkých emisí všetkých týchto odvetví, ktoré sú zapojené do systému ETS, teda to je už obrovský podiel emisí. A ešte posledná vec, ktorú chcem povedať. Mnohí z nás boli pri rokovaniach, kde sme hovorili o tom, či máme použiť formuláciu maloby alebo môže. Vieme, že je veľmi dôležité, aká presná formulácia sa použije v právnom texte a ak tento Text obsahuje výraz šel, teda mal by, respektíve vezme do úvahy, že konania tretie krajín sa vezmú do úvahy, to už nie je predmetom politického vyhodnocovania komisie, či to skutočne urobia alebo nie. V praxi sa to však nerobí. Konanie tretich krajín, ktoré sa vezmú do úvahy, to nie je len pevný právny záväzok tretich krajín, je to aj energetická účinnosť priemyselných odvetví, ktoré sú relevantné v týchto krajinách. A žiadna z týchto dvoch strán konaní tretích krajín, ktoré sú definované v legislatíve, sa nezohľadňujú vo výpočtoch, na základe ktorých bol vypracovaný tento zoznam presunov výroby. Ďakujem. Ja. Äh, vielen Dank. Ďakujem, pani Slingberg. Äh, odznelo to mnoho otázok adresovaných vám, äh, aj výčitka, že sa nesplnili kritéria v článku 10a, teda porovnanie s porovnateľnými podnikmi v tretich krajinách. Tieto kritéria sa údajne nesplnili do veľkej miery. Ďalej, prečo je tento zoznam taký dlhý? Je to politické rozhodnutie alebo nejaké iné rozhodnutie? Hovorilo sa tiež o tom, prečo sú niektoré odvetvia zahrnuté a iné nie. Ďalej otázka, ktorú by mal zodpovedať aj komisár Dimas neskôr, kedy sa vypracuje nový zoznam po konferencii v Kodani? ako sa bude môcť zúčastňovať parlament na príprave nového zoznamu a keď bude už vypracovaný nový zoznam zmeny, ku ktorým by mohlo dôjsť, či sa budú orientovať oboma smermi, teda či sa budú aj dostávať nové odvetvia na tento zoznam, aj vypúšťať odvetvia z tohto zoznamu, pretože tam potom je možnosť, že sa na zoznam dostane veľké množstvo nových odvetví. Mm, teda aké presne máte plány v tomto smere a čo máte ehm, na programe po kodanskej konferencii. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko vyjasnení z našej strany predtým, ako pán komisár sa sám k ním vyjadrí. Mm, z nášho pohľadu je dôležité zdôrazniť, že tento návrh rozhodnutia je určený na úroveň 20, 20 takéhoto zníženia na unilaterálnej úrovni, ak ostatné krajiny sa nezaviažu k tomu, že znižia svoje emisie. Je to vystavené revízii. E, v závislosti od výsledku konvenskej konferencie je to jasne v článku 10b odsek 1 a komisia pred júnom 2010 vypracuje dokument, ktorý bude sprevádzať aj e, konkrétny návrh Rada minulý týždeň tiež potvrdila, že tento zoznam sa bude revidovať vzhľadom na výsledky medzinárodných rokovaní a tiež vzhľadom na to, že obsah akékoľvek zmien, ktoré budú vychádzať z výsledku Kodanskej konferencie, budú predmetom spolurozhodovania a preto spoločne parlament a rada o nich budú rozhodovať. Chcela by som zdôrazniť, že tento návrh rozhodnutia je z právneho hľadiska správny. Komisia totiž sa držala ustanovení smernice a tiež kritérií, ktoré stanovuje smernica, tak ako boli schválené minulý rok. A tiež v plnej miere dodržiavala lehotu, ktorá bola schválená minulý rok. Nebol to návrh komisie a komisia e, si tiež nemyslela, že to bol najlepší prístup. E, domnievali sme sa, že by to malo byť schválené až po konferencii v Kodani, ale na tom sa dohodol parlament s radou a držali sme sa toho. Pokiaľ ide o jednotlivé kritériá a analýzu toho, čo vykonávajú tretie krajiny, odsah, odsek 10a bod 13 hovorí, že zoznam sa bude určovať potom, ako sa budú zohľadňovať V skutočnosti, kde sú k dispozícii relevantné informácie a potom musíme zohľadňovať dve hlavné oblasti. Po prvé, rozsah, e, teda do akej miery tretie krajiny zastupujú významný podiel celosvetovej výroby, výrobkov v odvetviach alebo v pododvetviach, e, ktoré sú vystavené presunu výroby. Tam, kde tretie krajiny sa zaviazali, pevne zaviazali k zniženiu emisie CO2 a ďalej zohľadniť, e, do akej miery energetická účinnosť výroby, ktorá je umiestnená v týchto krajinách, to znamená v krajinách, ktoré sa pevne zaviazali k zníženiu emisí CO2 a tiež to, do akej miery výroby v týchto krajinách sú porovnateľné s výrobami v Európskej únii. Komisia zohľadnila všetky tieto ustanovenia a hovoríme o tom v návrhu e, tohto dokumentu v úvodnom ustanovení 22, kde hovoríme, že v tomto štádiu iba Norsko, Island a Švajčiarsko sa zaviazali znižiť emisia skleníkových plynov v týchto odvetviach. Tieto krajiny ani spoločne nepredstavujú významný podiel celosvetovej výroby v odvetviach, eh, ktoré sú relevantné. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, eh, ten, toto úvodné ustanovenie hovorí, že údaje na vyhodnotenie ešte nie sú k dispozícii, pretože nie je možné porovnať štatistické údaje a na požadovanej úrovni nedostatok informácií v týchto konkrétnych odvetviach a keďže toto rozhodnutie hovorí, že iba Norsko, Island a Švajčiarsko sa pevne zaviazali, že budú znižovať emisie e, skleníkových plynov a neprestavujú významný podiel celosvetovej úbory. Nemá význam a nie je správne hľadiska potrebné e, skúmať ich energetickú účinnosť. Teda keď sme sa pozreli na aspekt energetickej účinnosti, je to e, bol ešte krok naviac, ako požadovala smernica, ale toto vyhodnotenie sa zaklada na štúdii, ktorú sme vypracovali a ktorá súvisí s účinnosťou na celosvetovej úrovni na základe celosvetových informácií, ale podľa návrhu komisie tieto údaje nie sú dostatočné na to, aby sa to prejavilo v príprave tohto zoznamu a preto sa nebudú zohľadňovať tieto informácie. Táto štúdia bude k dispozícii na našej internetovej stránke. Ešte aby som počiarkla niečo, čo sme si všimli. Výbor NV predložil svoj vlastný návrh uznesenia e, v súvislosti s konferenciou v Kodani, ktorý hovorí, že Európska únia je jediným regionálnym fórom na svete, ktoré prijalo záväzné ciele na zniženie emisie skleníkových plynov tým, že schválilo balíček o klíme a energii. Je to ocek H Komisia súhlasí s týmto tvrdením výboru Envy a očakáva, že tretie krajiny budú tiež prednášať záväzné e, ciele v súvislosti s konferenciou v Kodani. Firmy, ktoré sú vystavené presunu výroby, by mali mať prehľad o dôsledkoch e, takéhoto kroku, tak ako to bolo v smernici z minulého roka. A preto toto rozhodnutie sa bude prehodnocovať v súlade s výsledkami konferencií v Kodani. Na tom sa dohodli parlament a komisia minulý rok. Parlament a rada sa na tom dohodli minulý rok a komisia iba nasledovala tento, toto rozhodnutie a navrhuje, aby sa toto e, záväzné rozhodnutie prijalo ešte pred koncom tohto roka. Odznelo tu mnoho vyjadrení v súvislosti s tým, že dražby sú preferovanou metódou v tomto smere. Ja by som rada zdôraznila, že dražby ešte stále sú pravidlom v súlade s revidovanou verziou smernice o ETS, ale ustanovenia o presune výroby boli schválené a niektoré odvetvia, ktoré sú vystanovené presunu výroby, môžu získať 100% um, pridelenky bezplatne až na určitú úroveň referenčných hodnôt, ktoré sa ešte určia do konca budúceho roka. Teda prednesieme e, na pôde tohto výboru návrh týchto referenčných hodnôt. Zatiaľ však neuvažujeme o vyňatí odvetví, ktoré sú na zozname, ktorý predložila komisia, iba tie výroby, ktoré dodržiavajú úroveň referenčných hodnot. To znamená priemer 10 najúčinnejších odvetví e, tohto sektora. Iba tieto firmy môžu získať bezplatné pridelenky na 100 Zatiaľ ešte nepoznáme referenčné hodnoty, preto nemôžeme vypočítať, e, aké percento všetkých emisí bude pokryté týmito bezplatnými pridelenkami. Keď hovoríte, že to bude 77%, to nie je pravda, pretože týchto 77% predstavuje celkové pokrytie zoznamu priemyselných emisí, ale ako som práve vysvetlila, neznamená to, že všetky tieto firmy na zozname získajú 100% všetky pridelenky bezplatne. Práve naopak, dostanú tieto pridelenky bezplatne iba po úroveň referenčných hodnot. A ešte konkrétna otázka, ktorá sa týka vína. A to sa týka aj iných odvetví v súlade s ustanoveniami a kritériami, ktoré sú stanovené veľmi jasne v smernici, musíme si uvedomiť, že spaľovacie eh, postupy sú zahrnuté do tohto návrhu. Tieto odvetvia, ktoré využívajú spaľovacie postupy, sú pokryté smernicou o ETS a to bude platiť aj pre odvetvie výroby vína a všetky ďalšie odvetvia, ktoré sú na tomto zoznami, eh, sú pokryté preto, že využívajú spaľovacie eh, postupy tých hraničných odvetví bude zrejme veľmi málo. Musíme však mať na pamäti, že iba dodržiavame kritéria, ktoré boli schválené. Teda odvetvie výroby vína bude musieť dokázať, že majú viac ako 30-percentný podiel obchodovania s tretimi krajinami. Toto je jedno z kritérií, ktoré sa musí dodržať. Komisia to urobila, vykonala analýzu a toto kritérium znamená, že je na tomto zozname aj odvetvie výroby vína. Keď hovoríme o spaľovaní, tu sa nebudú prideľovať bezplatné pridelenky pre vyžovanie elektriny, to je jasne uvedené aj v smernici. A minulý rok sme sa dohodli na tom, že mohli by sa bezplatne udelovať pridelenky pre výrobu tepla. Teda, keď hovoríme o spaľovacích postupoch, ak je to spojené s výrobou tepla, je možné e, využiť bezplatné pridelenky až do istej referenčnej hodnoty. Z technického hľadiska je to dosť komplikované, ale takto to funguje a nie je pravda, že by 70 7 všetkých emisí bolo pokrytých. To bude závisieť od referenčných hodnot a celkom iste nie, nejde tu o vyňatie všetkých týchto odvetví z tohto e, zoznamu. Ďakujem. Ja, Dank, Frau Slingberg. Ďakujeme pekne za vaše vysvetlenia. Hlasovať o tejto otázke budeme hlasovať potom, ako pán komisár Dimas vystúpi na pôde našho výboru. Teraz navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu bodu na našom programe. Je to bod 8 procedurálna poznámka Linda McEwan. Rada by som povedala, moja politická skupina by eh, chcela požiadať potom, ako vystúpi komisár Dimas, aby sme mali 5 minút na to, aby sme vyhodnotili jeho vyjadrenia. Ak súhlasia kolegovia, teda dáme si 5 minút na to, aby sme vyhodnotili, čo bolo povedané a potom budeme hlasovať. Ich verstehe das zwar, aber ich halte das für schwierig. Chápem to, ale neviem, či to bude eh, realizovateľné, pretože keď prerušíme schôdzu o štvrť na jednu, tak všetci predsa odídu. A my potrebujeme ešte odhlasovať, ale rozhodnúť o tom musí výbor. Sú nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Chris Davis? Ja súhlasím s Linou McEwen Viedli sme rozprávy včera večer v politických skupinách. Povedali sme jasne, že chceme počuť, čo povie komisár Dimas a, a ešte to, čo dodá k vyjadreniu komisie a na základe toho sa rozhodneme, ako budeme hlasovať. Potrebujeme tých niekoľko minút na to, aby sme zabezpečili, že budeme konať jednotne v rámci politických skupín. Ehm, pán predseda, chceme ostať v miestnosti, nebudeme odchádzať, nebudeme sa motať eh, po budove. Takto sme postupovali už veľakrát v minulosti. Myslím, že by to nemal byť problém. Všetky argumenty. Pán Sonik, myslím si, že všetko dôležité tu už bolo povedané. Nemyslím si, že komisár Dimas prednesie niečo nové. Nevidím žiadny dôvod na to, aby sme prerušovali schôdu pred hlasovaním. Dobre, urobíme to takto. Štvrť na jednu, prerušíme na chvíľočku schôdzu, na zhruba 5 alebo 10 minút, predsa už iba jedno hlasovanie nám potom ostáva a to musíme stihnúť do poliednej. Ostaňte však prosím v miestnosti tak, aby ste sa nerozliezli po budove. Teda o štvr na jednu prerušíme na chvíľočku schôdzu. Môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu. Správa pani Rozbach o dohovore o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku. Je to dohovor OSPAR. V súlade s ukladaním tokov oxidu uhličitého v geologických formáciách. Ak spravodajkyňa nie medzi nami, mohla by nás uvieť do témy a povedať, ktoré pozmeňovacie návrhy odporúča, aby sme podporili pani Rozbach. Nech sa páči. Jo, min græske kollega Kriton Arsenis er kommet med et udmærket... pán kolega Arsenis predložil vynikajúci pozmeňovací návrh na vysvetlenie situácie. Ja teda podporujem toto stanovisko a od poslednej schôdze som hovorila aj s niekoľkými vecami a tí tvrdia, že toto riešenie je dobré, ak sa bude uskladňovať tento uhlík bezpečne v podložiach morále, je potrebné zabezpečiť mnoho jednotiek na to, aby sme mohli eliminovať jednu jednotku CO2. Je to dôležitý a komplikovaný proces. Je potrebné najskôr skvapalniť tento plyn a potom sa môže uložiť do morského podložia. Vedci nám navrhli, aby sme predsa len sa pozreli na to, či by sme našli nejaké lepšie riešenia. Môžeme teraz hlasovať o tomto návrhu. Ja som teda za tento pozmiaci návrh kolegu Arsenisa. Ale z dlhodobého hľadiska by sme mali nájsť nejaké lepšie riešenie ako to, ktoré je teraz na stole. Ďakujem. Ďakujeme, pani Rozbach. Teraz eh, náš, náš pravodajca o smernici eh, CCS, Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Mám teraz možnosť propagovať seminár, ktorý organizujeme cez obednejšiu prestávku práve na tému um, CCS, zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého. Tí, ktorí máte záujem, príďte uh, na túto uh, konferenciu, ktorá sa uskutoční za účasti zastupcov z komisie z rôznych generálnych rediteľstiev. pamätám si na úroveň skepticizmu, uh, ktorá tu bola, keď sme predniesli najskôr tento návrh, aby sme vyťahli oxid uhličitý z jeho zdroja a potom ho vpumpovali pod e, morské dno. Keď som hovoril e, s odborníkom na túto problematiku, ktorý tvrdil, že fosílne paliva sa neustále využívajú čoraz viac na celom svete a zaznamenali sme ak, ak budeme významne využívať viac obnoviteľné zdroje energie, urobí to iba maličký rozdiel e, v tom rozsiahlom využívaní fosílnych palív. Musíme nájsť nejaký spôsob, aby sme zmiernili dopad eh, týchto emisí na, na nás. Keď sme hovorili o tejto smernici, o CCS, ktorá ovplyvňuje túto správu, myslím si, že to bolo zhruba pred 18 mesiacmi a veľká väčšina členov výboru, ktorí hovorili, boli eh, buď negatívne naklonení celému to, tomto systému CCS alebo skeptickí, ale o pol roka neskôr sme hlasili, hlasovali za smernicu a Hovorili sme aj o legislatíve ETS a k tomu sme ešte dodali ustanovenie, ktoré uvoľnilo financie na podporu demonstratívnych projektov, teda akési nadbytočné prídavky, ktoré by umožnili tieto kroky. Parlament sa snažil presvedčiť ministrov a rada to nakoniec chválila minulý rok. Teda pôvodne sme tento celý túto všetku problematiku vnímali veľmi skepticky a napokon sme dospeli k záveru, že predsa len môžu výrazne ovplyvniť eh, naše vnímanie klimatických zmien. Opäť eh, tu máme nový parlament, eh, nových členov výboru a rovnaký podiel obáv a nedôvery, či táto technológia je životaschopná, či môžeme porovnať toto zakopávanie oxidu uhličitého, zo zakopávanie radioaktívneho odpadu. Myslím si, že všetci musíme uznať, že aj keď to bude finančne náročné, ak budeme využívať naďalej fosílne palivá, potrebujeme vyvíjať tieto technológie. Eh, je dôležité, aby Európa nezaspala, aby držala krok s ostatnými hráčmi. Musíme byť priekopníkmi. Chcem pozvať ešte raz všetkých kolegov na eh, ten seminár, ktorý sa uskutoční cez obedňajšiu prestávku, aby sa lepšie oboznámili s touto témou. Mm, veľmi šarmantné poukázanie na to, ako by sme mohli stráviť eh, obednejšiu prestávku. Rád by som povedal, že delegácia výboru Envy eh, vo Washingtone dostala informáciu, že minulý piatok vo Virginii sa spustila, spustilo prvé zariadenie na zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhličitého, teda aj v Spojených štátoch to funguje, aj v Číne to funguje, aj u nás. A isté, že všetci si kladieme otázku, kam e, uskladníme e, oxid uhličitý. Mali by sme teraz e, preskúšať, či funguje hlasovacie zariadenie. Navrhujeme, aby sme hlasovali o tom, či by malo cez Vianoce snežiť alebo nie. Teraz skúsme hlasovať, kto je za sneh, stlačí zelené tlačidlo, kto je proti, stlačí červené. Skúšame, či hlasovacie zariadenie funguje. Hlasovali ste všetci. Zatiaľ nie. Fünf könnten noch abstimmen. Ešte piati by ste mohli hlasovať. Nemáte svoje kartičky. Máme tu 55 prítomných poslancov. Tak teda môžeme ukončiť hlasovanie. Zdá sa, že na Vianoce by malo snežiť. Toto si myslí aspoň väčšina. Zdá sa, že zariadenie funguje. Dobre, teda prejdeme teraz k hlasovaniu o správe pani Rozbach. Pozňovací návrh 1, pani Rozbach. A ešte jedna poznámka, pán Tatarela. Chceli ste niečo povedať k rokovacom poriadku? rozprava predsa ešte neskončila. Ja som chcel vystúpiť eh, v tejto rozprave na túto tému. Dobre, teda máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som zdôrazniť eh, niekoľko bodov. Život na tejto planéte sa vyvíjal pod morským dnom tým, že sa využívali prírodné plyny, ako napríklad eh, SO2. Taliansko má pridanú hodnotu e, v oblasti riadenia rizík, ktoré súvisia so systémom CCS. Taliansko má e, zhruba 12 e, aktívnych sopiek a niektoré sú aj veľmi nebezpečné. Tieto prírodné obry nás naučili, ako máme vnímať uskladnený CO2, ktorý je pod zemou. Preto sa domnievame, že by sme mali využiť tieto vedecké poznatky, ktoré sú strategické, keď chceme e, naliehavo implementovať technológiu CCS na, na to, aby sme uskladňovali a zachytávali uhlík, aby sme zabezpečili, že toto uskladnenie bude bezpečné. Až donedávna e, väčšina energetickej revolúcie prebehla ako e, výsledok vývoja technológie CCS, ale táto technológia e, je technológiou, ktorú naši občania ešte nepoznajú, preto si myslím, že je nespravodlivé a nesprávne, že e, získávame neúplné, nevyrovnané informácie o energii v EÚ. Naše krajiny sú preľudnené, čisté uhlie 2, 2 MW nahrádzame takéto elektrárne inými a to si vyžiada obrovský priestor. Nedávno zverejnený dokument, ktorý zverejnila Medzinárodná energetická agentúra, zdôrazňuje, aké dôležité je naďalej vyvíjať nové formy technológie využívania energie, najmä technológiu CCS, ktorá sa môže aplikovať nielen na uholné elektrárne, ale aj na um, rafinérie, cementárne a na celý hutnický priemysel. Ale preto tieto postupy CCS by sa mohli využívať vo všetkých odvetviach. Preto je dôležité, aby naše vlády aj celá Európa mali k dispozícii dostatočné financovanie na zmiernenie nákladov postupov CCS a aby sa táto technológia využívala vo veľkej miere. Um, ehm, nechcel vás prerúša, prerušovať, ale rozpráva už prebehla, teraz už sme chceli hlasovať. Mala to byť iba krátka poznámka k hlasovaniu. Pretože teraz už prebieha hlasovanie. Pani Rozbach ešte má jednu poznámku. K hlasovaniu, prosím. Nie k tomu, či je to kon- kontroverzné alebo nie. Ja som nadobudla dojem, že pán Tatarela mal na mysli, aby sa to uskladňovalo na dno mora. Ide tu o informácie o tom, že sa to má uskladňovať pod morským dnom. Myslím si, že by sme mohli hlasovať unblock. Dobre, hlasujeme. Poznáte návrh 1, pani Rozpach, hlasujeme elektronicky. Kto je za? Otváram hlasovanie. Prepačte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 50 hlasov za, 1 proti. Schválené. Pozmiaci návrh 4, na Arsenisa. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. 49 hlasov za, 4 proti. Schválené. Pozmeňovací návrh 2, pani Rozpach. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 47 hlasov za, 4 proti. Schválené. A teraz pozmeňovací návrh 3, pani Rozbach. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 41 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal schválené. A teraz záverečné hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. za, 1 proti, 3 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni pani Rozbach k tejto správe. A ďalším bodom na našom programe je bod 9. Je to otázka na ústne zodpovedanie pre radu o prostredí bez dymu. Rada má v pláne 1. decembra predniesť tu závery a schváliť tieto závery v tejto súvislosti a parlament z časových dôvodov mám možnosť sa iba vyjadriť formou takejto otázky na ústne zodpovedanie e, z politických skupín a potom na druhej novembrovej plenárke to potom sformulujeme do uznesenia. E, je tu prihláška do diskusie. Edith Estrela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajkyňa k tomuto stanovisku si myslím, že je opodstatnené, aby sme túto otázku položili rade, teda vytvorenie nefajčiarských priestorov, čo však nevplýva na odporúčanie rady, skôr zaručuje jeho uplatňovanie. A nie je priateľné, aby rada nepočkala na naše rozhodnutie. Toto odporúčanie prišlo do parlamentu počas letnej prestávky, takže po voľbe v momente, kedy sme mali veľa nových poslancov a naviac vtedy sa výbory ešte len skladali vrátane nášho výboru. No a s konečnou platnosťou sme vedeli až v septembri, ako výbory budú vyzerať. Preto sme nemohli predložiť viac, ako sme predložili za jeden mesiac, pretože máme postupy, ktoré musíme rešpektovať a musíme e, organizovať schôdze, musíme diskutovať, e, vypočuť tieňových spravodajcov, hlasovať a potom taktiež počkať na preklad dokumentov. Potom to ide na plénum, tam sa potom v plene hlasuje. Taký je postup, takže dosť je zjavné, že pre nás nie je možné rešpektovať tú lehotu, ktorú navrhla rada. A preto mám pocit, že je nepriateľné, aby rada takto okato nerešpektovala stanovisko parlamentu. Rozumiem túžbe švedského predsedníctva uzavrieť túto tému, ale dúfajme, že aj oni chápu našu pozíciu. Teda, že pri takto dôležitej téme by bolo oveľa lepšie pre všetkých, aby mohli byť zastúpené všetky inštitúcie. A preto by som poprosila kolegov, aby hlasovali za túto ústnu otázku, aby rada mohla vysvetliť, prečo to predložili bez toho, aby si počkali na stanovisko parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Estrela. Vy ste hovorili o tom, že eh, sme mali príliš málo času na to, aby to prešlo výbormi, takže preto tá ústna otázka, zdá sa, že nie sú žiadne pripomienky, tak potom by som povedal, že hlasujeme o tejto ústnej otázke, takže nech sa páči, hlasujte menovite. Elektronisch abstimmen. Všetci už odhlasovali. Ak áno, tak potom môžem povedať, že 45 hlasovalo za, jeden proti, dvaja sa zdržali hlasovania, takže je to prijaté. Nož a teraz, myslím, máme niekoľko minútok pred tým, ako sem pán komisár príde o 11. Takže malá prestávka. The ship, the ship was the same, cruise or another one? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať s našou schôdzou. Rád by som privítal z holandského parlamentu z druhej komory pani Lisbeth Spitt, ktorá tam pôsobí v výbore pre životné prostredie. Srdečne vás vítame. Sme vždy veľmi radi, keď tu máme kolegov z národných parlamentov, ktorí sa zúčastňujú na našich schôdzach. E, taktiež vítam aj na našom výbore pána komisára Dimasa, ešte 33 dní do začiatku konferencie o klíme v Kodani vidíte na počte ľudí, ktorí e, sú prítomní na schôdzi, aké obrovské očakávania sú spojené e, s touto konferenciou a s medzinárodnou dohodou, ktorú je potrebné podpísať e, v následku na kiotský protokol. Poinformujete nás, dúfam, o tom, aký je teraz stav, ako sa pripravuje Európska únia na tieto rokovania a tiež aké prepo- prepojenie so ostatnými partnermi na svete, so Spojenými štátmi, ale aj s rozvojovými krajinami, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú. Dnes dopoludnia sme diskutovali veľmi živo o systéme presunu výroby. Bola to veľmi kontroverzná rozprava tu v našom výbore odložili sme hlasovanie o tomto bode až po rozprave s vami. Mali by ste zaujať stanovisko aj k tomu, aký je postup po konferencii v Kodani. E, článok 10b, ako ho komisia vníma, ako vníma revíziu zoznamu, ktoré ste vypracovali a predovšetkým, ako sa bude parlament podielať na tomto procese revízie. To sú teda dve témy, ktoré navzájom súvisia a ja vám teraz dávam slovo, nech sa páči. Κύριοι, ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ε, απόψεις σχετικά με... Ďakujem pekne. Veľmi rád s vami budem rokovať e, vzhľadom na predstavy Európskej únie, ktoré súvisia s konferenciou v Kodani uskutoční sa od 7. decembra. Komisia a Európsky parlament mm, zohrávajú a zohrávali veľmi dôležitú úlohu v príprave veľmi ambicioznej politiky Európskej únie v oblasti klimatických zmien a máme vedúcu úlohu na svetovej úrovni spoločne s ďalšími rozvinutými a rozvojovými krajinami. Rád by som poukázal na to, že spolupráca e, sa vypláca a dúfajme, že prinesie ovocie aj v Kodani. Som veľmi rád, že parlament e, tiež vysiela e, dospočetnú delegáciu do Kodane. Rád by som sa vyjadril k najvýznamnejším problémom, ktoré musíme obsiahnuť, aby sme dosiahli dohodu v Kodani. Sú tri tieto hlavné problémy, hlavné výzvy, ktoré sú pred nami. Po prvé, ako zabezpečíme, aby rozvinuté priemyselné krajiny e, si stanovili právne záväzné ciele na zniženie emisie skleníkových plynov, tak aby sa zvýšenie teploty na globálnej úrovni obmedzilo na maximálne 2 stupne Celzia. Po druhé, ako môžeme zabezpečiť, aby rozvojové krajiny, najmä e, tie najväčšie z nich, prijali opatrenia na to, aby nárast svojich emisí zredukovali, aby dodržali ciele, ktoré sa stanovia a po tretie, ako môžeme poskytnúť dostatočné financovanie na to, aby sme pomohli rozvojovým krajinám v dodržovaní cieľov, teda vzhľadom na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ktoré už prebiehajú v plemiere a vplyvy klimatických zmien a okrem toho aj financovanie opatrení zameraných na zníženie emisí CO2 týchto krajín. Konferencia v Kodani bude rozhodujúca pre eh, medzinárodnú politiku v oblasti klimatických zmien. Európska únia musí teraz eh, byť pozitívnym príkladom, ale Kodaň môže byť iba východiskovým bodom pre ďalšie rokovania a dúfame, že celý svet sa začne uberať smerom, ktorý povedie k šetreniu CO2 a k hospodárstvu, ktoré bude znamenať nízke emisie CO2. My v Európskej únii sme si už stanovili obrovské ciele, vyvinuli sme úsilie a požadujeme aj od rozvojových krajín, aby teraz sa zaviazali k tomu, aby znížili svoje emisie a celkovo chceme dosiahnuť 30-percentné zníženie emisí až do roku 2020, ak sa dosiahne medzinárodná dohoda. Mm, stanovenie cieľov pre konkrétne krajiny, mm, to musí e, byť e, na ich rozhodnutí a musí to zodpovedať eh, ich prínosu k zniženiu emisí CO2. Teda chceme zaviesť eh, vyvážené kritéria. Predovšetkým, aké možnosti existujú v oblasti financovania, a ďalej eh, ich schopnosť platenia týchto krajín na obyvateľa, ďalej zníženie emisí CO2 a možnosti tohto zníženia emisí skleníkových plynov v týchto krajinách, ktoré sú reálne. E, ďalej už e, vykonané kroky, to by sa tiež malo zohľadniť. E, to už sa aj robí. Teda mali by sme zohľadniť, čo už krajina teraz robí na to, aby znížila svoje emisie a čo vykonala za posledné roky, najmä od roku 1990. A štvrtý bod – ako obyvatelia jednotlivých krajín vnímajú túto problematiku a kritéria by mali viesť k vyváženým e, záväzkom rozvinutých krajín. To znamená, ak dosiahneme dohodu, že Európska únia by sa zaviazala k tomu znižiť svoje emisie o 30 A tieto záväzky Európskej únie priniesli už aj záväzky na medzinárodnej úrovni podľa príkladu EÚ aj ostatné priemyselné krajiny sa e, zaviazali stanoviť si záväzné e, ciele a čiastočne e, svoje ciele už navýšili najmä Japonsko a Austrália za posledné obdobie. Avšak v prípade ďalších rozvinutých krajín je ešte možno zlepšenia. Rusko, um, USA a Kanada nie sú dostatočne ambiciózne vo svojich cieľoch. Chceme zdôrazňovať eh, našim partnerom eh, v priemyselných krajinách, že ak nebudeme konať my, tak potom nemôžeme očakávať od tých vzmáhajúcich sa krajín, že budú príjmať opatrenia na zmiernenie klimatických zmien. Musí byť jasné, že opatrenia priemyselných krajín samotné nestačia, pretože odhady nárastu emisí na celom svete to veľmi jasne ukazujú. A aj e, rozvíjajúce sa krajiny musia e, si stanoviť konkrétne záväzky nemôžeme teraz e, iste, že požadovať, e, aby teraz e, výrazne znížili svoje emisie CO2, ale minimálne, aby aspoň spomalili nárast množstva emisí a aby 15 až 30 aby sa držali takéto hodnoty nárastu do roku 2020, aby neprekročili túto hranicu. Totižto pred rokom 2020 na to, aby sme obmedzili náraz priemernej teploty na svete iba na 2 stupne Celzia, musíme dosiahnuť čo najnižšiu hodnotu emisie CO2 a do roku 2050 by sme mali dosiahnuť zníženie až o 50 A to znamená, že aj rozvíjajúce sa krajiny, ktoré mm, sa snažia znižiť svoje emisie, musia sa snažiť ešte usilovnejšie. V Bali sa dohodlo, že rozvojové krajiny majú opatrenia, ktoré boli dohodnuté na národnej úrovni a technická a finančná podpora um, im bude poskytnutá zo strany priemyselných krajín a Európska únia navrhla, aby rozvojové krajiny zavádzali plány, ktoré sú zamerané na rozvoj životného prostredia a aby boli zamerané predovšetkým na zníženie emisí eh, v najvýznamnejších odvetviach priemyslu. Teda národné emisné plány sa budú predkladať a v týchto plánoch musia byť konkrétne opatrenia. A v týchto plánoch eh, tiež musia byť opatrenia, ktoré mm, bude možné financovať z vnútroštátnych e, finančných e, prostriedkov a ktoré môžu mať vplyv aj na celosvetovom trhu s emisiami CO2 a budú sa zakladať na medzinárodnej finančnej a technologickej podpore z verejného sektora. Je potrebné e, zaviesť koordinačný mechanizmus, ktorý bude schopné vyhodnotiť finančné možnosti a finančné potreby a zavedie aj výberové kritériá na financovanie jednotlivých opatrení. Toto by bolo veľmi dôležité vzhľadom na zníženie nárastu emisí eh, CO2 v rozvojových krajinách. A úspech klimatickej politiky sa zabezpečí iba, ak Eh, odstránime eh, tie nedostatky v oblasti financovania tejto politiky. A jasne to vyplynulo aj z nášho oznámenia o klimatických zmenách a emisiách skleníkových plynov. Rozhodnutie eh, posledného samitu EÚ pripravilo už aj konkrétne aspekty financovania týchto projektov z verejných zdrojov a rada prijala odhady komisie a síce zhruba 100 miliónov každý rok bude potrebných od roku 2020 na to, aby opatrenia v rozvojových krajinách eh, bolo možné posunúť vpred. Teda musia sa e, prepojiť národné opatrenia v obchodovaní s emisiami CO2 s medzinárodným financovaním a celkovo je potrebné financovanie na medzinárodnej úrovni medzi 22 až 50 miliardami eur od roku 2020. Ak by sme to teraz rozdelili a vyhodnotili finančné možnosti jednotlivých krajín, a najmä prínos e, rozvíjajúcich sa krajín. V tomto smere znamenalo by to, že podiel EÚ bude zhruba 2 miliardy každoročne. Toľko teda moje vyjadrenie. Môžete klásť otázky a komisia potom predloží návrh na jednotný jednotný prínos Európskej únie aj z využitia rozpočtu spoločenstva. A ak sa bude využívať tento rozpočet spoločenstva, bude to znamenať, že aj parlament bude mať slovo v rozhodovaní o týchto prostriedkoch. E, navrhneme vytvorenie klimatického fondu, do ktorého budú prispievať členské štáty a ktorý bude pokrývať e, finančné náklady členských štátov na toto oblasť už teraz je e, potreba financovania od roku 2013 a do roku 2013 už teraz navrhujeme e, financovanie vo výške 5 až 7 miliónov na rok pre rozvoj krajiny. Európsky parlament podporuje úsilie komisie v oblasti klimatických zmien a Vaše príspevky považujeme za veľmi dôležité. Neviem, či aj tie najposlednejšie kontakty v rámci vzťahov OSN mm, majú prínos v tomto smere. Možno by sme sa mohli vyjadriť v krátkosti aj k tomu, um, čo sa stalo so zástupcami Senátu v Spojených štátoch. Chcem sa však poďakovať za všetko úsilie Európskeho parlamentu, ktoré prijavil za, posledný, za posledné obdobie a za tiež e, spoluprácu, ktorá sa nám tak dobre darila. Ďaž, e, ďalej sa chcem poďakovať za iniciatívu v predkladaní uznesenia, ktoré by malo byť schválené ešte do konca mesiaca. Mm, potrebujeme spoločnú stratégiu EÚ pre Kodackú konferenciu a chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spoločne snažili o to, aby dohoda z Kodane bola nabierená práve na to, aby sme obmedzili priemerné teploty na plus 2 stupne Celzia. A tak, aby aj rozvojové, aj priemyselné krajiny boli zapojené do tohto úsilia. Komisia s uspokojením konštatuje, že uznesenie Európskeho parlamentu e, veľmi jasne signalizuje podporu pre riešenia, ktoré sú položené vývojom na trhu a tiež e, využitie mechanizmu CDM e, spoločných rozvojových projektov. E, angažujete sa proti odlesňovaniu a vyvíjate aj úsilie na podporu biodiverzity. Nepochybne pre nás všetkých e, sú klimatické zmeny rozhodujúcou výzvou na celom svete. Musíme e, sa však e, snažiť nezabúdať na to, že aj budúci rok je rokom biodiverzity a klimatické zmeny, aby neohrozili tento plán, aby bola zachovaná biodiverzita na našej planete. Som teraz samozrejme k dispozícii, e, budem vám ochotne odpovedať na otázky, alebo nebodaj stačilo toto moje vyjadrenie ešte k rozhodnutiu o uskladňovaní CO2. Important to highlight that this decision is intended a tých 20 jednostranné zníženie, ak by sa ostatní nezaviazali k zníženiu emisí. Má to byť preskúmané pred rokom 2014 vo svetle výsledkov Kodanskej konferencie. Do júna 30. 2010 komisia by mala vo svetle medzinárodných rozhovorov predložiť Európskom parlamentu správu, ktorá zhodnotí situáciu spolu s vhodnými návrhmi. Európska rada minulý týždeň potvrdila, že zoznam bude preskúmaný vo svetle eh, konferencie z Kodane. A je to citovanie článku 22 záverov Európskej rady. Doslova Takže takýto návrh bude e, rozhodnutý aj na pôde Európskeho parlamentu a teda nepôjde to cez komitológiu. No a teraz e, vo svetle vášho hlasovania o zozname chcem povedať, že rozhodnutie je právne opodstatnené. 10 a 18 tam sa hovorí o tom, že zoznam z odseku 13 má byť e, rozhodnutý podľa toho, kde budú relevantné dáta k dispozícii. Tretie krajiny, ktoré zastupujú veľkú časť výroby v sektoroch alebo podsektoroch, ktoré sú ohrozené presunom výroby, e, sa musia zaviazať k výraznému zniženiu skleníkových plynov. A energetická účinnosť e, zariadení v takýchto tretich krajinách musí byť e, porovnateľná so spoločenstvom. Komisia toto zohľadnila. Návrh rozhodnutia o presune výroby sa zaoberá e, týmito hodnoteniami v úvodnom ustanovení 22. V súčasnosti iba Norsko, Island a Švajčiarsko sa pevne zaviazali k zníženiu emisí skleníkových plynov v relevantných odvetviach, ale nepredstavujú e, výrazný podiel e, výroby v týchto sektoroch alebo podsektoroch, ktoré by mohli byť výrazne ohrozené presunom výroby. Po druhé, čo sa týka uhlíkovej účinnosti, relevantné údaje na hodnotenie nie sú teraz eh, k dispozícii kvôli štatistickým definíciám a teda chýbajú celosvetové údaje v jednotlivých sektoroch. V návrhu rozhodnutia sa hovorí, že iba tieto tri krajiny sa pevne zaviazali k zníženiu emisí skleníkových plynov, a teda, že nepredstavujú veľkú časť celosvetovej výroby. Preto nie je potrebné zhodnotiť ich e, energetickú alebo uhlíkovú účinnosť. Takže, aby to bolo úplne jasné, tak komisia išla ešte o krok ďalej, ako bolo potrebné Druhé prehlásenie vyplýva zo štúdie uskutočnenej pre komisiu o celokovej účinnosti a podľa nás teda údaje nie sú dostatočné na to, aby mali byť zohľadnené. E, štúdia bude k dispozícii. A ešte na záver, e, výbor pre životné prostredie v návrhu uznesenia pred Kodanskou konferenciou tvrdí, že EÚ je jedinou regionálnou entitou vo svete, ktorá sa rozhodla pre záväzné ciele, čo sa týka zníženia emisí z kliníkových plynov. Komisia súhlasí s týmto uznesením výboru ENVY a očakáva, že aj tretie krajiny sa pevne zaviažú k zníženiam rozhodnutie o sektoroch, ktorým hrozí presun výroby, by mali byť taktiež preskúmané. No a to všetko vo svetle Kodaňskej konferencie a myslím si, že to je mimoriadne dôležité. Danke, Herr Kommissar Dimas, für diese Präsentation. Ďakujem pekne, za túto prezentáciu, takže po kodaní bude jasné preskúmanie tohto zoznamu, presunú výroby, parlament bude zapojený, tak je to aj v legislatíve. Vážení kolegovia, kolegyne, Mm, veľa rečníkov sa prihlásilo 26 konkrétne a to nestihneme dokonca 27, takže teraz ten zoznam je uzatvorený. To sa nám naozaj nepodarí, eh, už vopred sa ospravedlňujem, takže eh, pokúsim sa minúta a pol pre každého a naozaj prísne na to budem eh, dozerať Takže najskôr Karl-Heinz Florence. Minúta a pol, takže čas už beží. Prosím vás, formulujte otázky o kodaní, nerobte všeobecné vyhlásenia. Ähm, to platí pre všetkých, nielen pre Karl-Hansa a Myslím si, že uh, teraz som už stratil ďalší čas z mojej 1,5 minúty. Pán komisár, hovorili ste o stratégii EÚ ale ako vyzerá rokovacia stratégia? Čo máte v pláne? 31 dní máme do Kodane. E, to predsa nie je celkom krátko. Aké konkrétne nádeje už vkladáte do výsledkov a aké ťažkosti už teraz viete zadefinovať? A moja druhá otázka e, sa týka toho, že minulú noc e, zasadala delegácia EÚ pre vzťahy s Washingtonom a čo presne e, vyvstalo z tejto delegácie e, v oblasti stratégie. A teraz Linda McKevin. You, Ďakujem, predseda. Stručne minulý týždeň na Európskej rade sa hovorilo o prostriedkoch, ale nepadlo presné číslo ako problematické to bude v medzinárodných rozhovoroch, keďže Európa chce byť vodcom a potom presun výroby o tom budeme o chvíľu hlasovať. Hovorili ste, že rôzne medzinárod, rôzne medzinárodní aktéry, prav, dúfajme, budú znižovať emisie v budúcnosti, až k tomu zaviažu. Ak sa zaviažu napríklad v USA, k systému stropov a obchodovania porovnateľnému s našim ETS, tak eh, ak to bude mať dopad na tie sektory na zozname, mohli by stadiaľ aj vypadnúť a komisia môže potvrdiť, že eh, tento zoznam v akejkoľvek dĺžke bude súčasťou spolurozhodovania v zmysle 10b. Ďakujem pekne, Chris Davis. Pán predseda, dúfam, že komisár medzi nás ešte príde, ale ja sa už teraz chcem poďakovať jemu a celého jeho týmu za prácu za posledných 5 rokov. Bolo veľa kritiky, viem, ale pokiaľ ide o klimatickú zmenu, myslím, že môžeme na ňo naozaj byť všetci pyšní. Takže ďakujem teraz špecificky ku kodaní. Pred dvoma mesiacmi Andreas Kogan nám povedal, že minimálne ciele mm, na zhodnotenie úspechu alebo neúspechu e, predpokladá, že treba obmedziť oteplenie na maximálne 2 stupne Celzia. E, musia sa zapojiť všetky veľké krajiny a taktiež e, musí byť možnosť zohľadňovať aj budúci vývoj technológií a vedy. Teraz to trošku zmiernilo Dánsko a USA, takže o čo teraz ide? Hovoríme iba o politickú politickej štruktúre, aby budúca e, konferencia mohla zabezpečiť e, dohodu. Prosím, e, aké sú teda minimálne požiadavky na to, aby úspech bol zaručený v tu Satuhasi? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárovi za to, že prišiel medzi nás jedna otázka, ktorá súvisí s presunom výroby. Vy ste povedali, že zoznam, ktorý máme teraz pred očami, platí preto jednostranné zníženie o 20 emisí. Vychádza to z predpokladu, že nik eh, okrem EÚ nebude konať. Ale eh, vy ste sa zúčastňovali rokovaní, takže prosím, ako zhodnocujete, zhodnocujete skutočnú situáciu v iných krajinách? Naozaj máte pocit, že nikto iný nebude konať? Alebo máte pocit, že aj ďalší veľkí aktéry vyvíjajú snahu? Takže ako vy hodnotíte skutočnú situáciu? A vy ste povedali, že zoznam presunu výroby bude preskúmaný po kodani a ak áno, tak to pôjde formou spolurozhodovania. A čo si myslíte, Myslíte, že v spolurozhodovacom postupe po kodaní nejaký sektor by skutočne mohol byť vyškrtnutý zo zoznamu? Neobávate sa, neobávate sa že tí lobbysti e, vlastne budú jasne proti nejakým škrtaniam? Ďakujem, pán Ouským. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte medzi nami, pán komisár. Naozaj som rád, že ste medzi nami. Kodaňská konferencia je za dverami a ja sa pýtam, keď hovoríme o celosvetových rozhovoroch, tak e, väčšinou hovoríme o USA, Japonsku a Číne. A ja si myslím, že veľký alebo najväčší problém budeme mať s Indiou. Máte nejaké informácie o súčasnom stanovisku tejto krajiny? Tá sa veľmi rýchlo rozvíja. A keď zoberieme do úvahy znečisťovanie, tak myslím, že to bude tretí najväčší znečisťovateľ vo svete. Pán Osi. A pardon, pán Rossi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Dimas, ja som trochu sklamaný vašou, vašim vystúpením. Ja som mal pocit, e, že by ste sa mali vyjadriť aj e, za európske podniky, pretože oni znížia svoje emisie, ale to samozrejme e, predpokladá financovanie treba podporiť technologický vývoj a pritom ide o našich konkurentov, takže chcete podporovať e, podniky v tretich krajinách, aby nám ešte lepšie konkurovali a aby naše podniky museli ešte viac obmedziť svoje emisie. Ak sú toto naozaj ciele Európskej komisie, tak ja ako Európan som naozaj zdesený e, výsledkom presun výroby z Európy do tretich krajín. Čiže myslím, že komisia by si mala vstúpiť do svedomia. Ja od vás očakávam ubezpečenia smerom k podnikom, ktoré prechádzajú krízou v EÚ, nemajú dostatočné finančné prostriedky a nemôžeme ich zaťažovať ešte ďalšími eh, výdavkami. Pán Zebet. Ďakujem, pán predseda. Ešte by som chcel poďakovať komisárovi za prácu, ktorú odvietol v oblasti životného prostredia a rád by som sa ho opýtal, čo si myslí, ako delegácia Európskeho parlamentu v rokovaniach by mohla konkrétne vykonať. Máme početnú delegáciu. Ako chcete skutočne eh, využiť eh, náš potenciál tak, aby sme predniesli aj nás občanov do týchto rokovaní. Moja ďalšia otázka sa týka toho, že mnoho globálnych hráčov USA, Čína, Japonsko e, sa nesústredujú veľmi na energetickú účinnosť, sú skôr na zniženie emisí CO2. Aké konkrétne kritériá máte na to, aby ste hovorili o porovnateľných záväzných kritériách, ktoré by vyvstali z konferencie v Kodani? A tretia otázka, problematika nášho hospodárstva sa týka toho, že systém ETS mrhá mnohými finančnými zdrojmi na to, aby sa uskutočnili potrebné investície. V iných oblastiach e, sa to nedieje. Ako môžeme zabezpečiť, aby finančné zdroje ostávali vo firmách tak, aby tie potrebné e, zdroje sa mohli využiť vzhľadom na to, že predsa len e, tá konkurencia nespí. Gaston, uh... Ďakujem pekne, Gaston Franco. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, a ja vám chcem zablahoželať a poďakovať sa ako predrečníci, ale čo sa týka prípravy kodaňskej konferencie, tak som málo počul o významnej úlohe e, lesa v boji proti klimatickým zmenám. Chcel by som poznať váš názor, pretože e, v rámci boja proti odlesňovaniu ale aj e, pre podporu e, lesného hospodárstva udržateľného v EÚ. Myslím, že si to naozaj zaslúži e, dôraz, čo sa týka odlesňovania, aj keď otázka medzinárodnej dohody o zdrojoch financovania je naďalej jadrom problematiky aj otázka zodpovednosti tropických krajín pri implementácii a kontroly národných programov, programov proti odlesňovaniu, taktiež musí byť nastolená. Čo sa týka iniciatívy RED, napríklad priemyselné krajiny e, môžu e, veľa toho žiadať od rozvojových krajín. Takže čo chce komisia spraviť na to, aby tieto krajiny sa plne e, zapojili do programov spolupráce na boj proti odlesňovaniu? Naviac, okrem týchto opatrení vonkajšej spolupráci v záujme boja proti odlesňovaniu, ale rečník je prerušený. Mario Perero teraz. Ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, viem, že pripisujete veľkú váhu obavám eh, obyvateľov Stredomoria, čo sa týka eh, toxických eh, odpadov niektorých lodi, ktoré sa ponorili aj s nebezpečným nákladom. Takže ja som vás naozaj pozorne počúval. Hovorili ste o mnohých e, otázkach, ktoré sa týkajú Európy, e, a ktoré už má e, komisia aj Európa na programe a mm, myslím, že sa naďalej o nich diskutuje aj na pôde komisii. Hovorili ste dosť úplne a tie otázky, ktoré vám boli položené, myslím, že vám umožnia upresniť ten postup. Ale chcem povedať, že po kodaní asi budeme môcť diskutovať o samotných výsledkoch na pôde tohto výboru. My sme chceli hovoriť iba o klimatických zmenách a tie ponorené lode to nebol zrovna bod na programe.

Avšak pri stretnutiach členmi kongresu sa zdá, že pre USA bude veľmi ťažké dosiahnuť medzinárodnú dohodu, pretože oni potrebujú 67 hlasov v Senáte. Takže nemali by sme sa opätovne vrácať k analýze stratégie USA, pardon, ku Európskej únie, pretože zdá sa, že USA v podstate nechcú dosiahnuť žiadnu medzinárodnú dohodu. A preto v Senáte zdá sa, že tam sa bude hlasovať o opatrení na ochranu lesov vo svete. My by sme mali prijať niečo podobné. Ďakujem, pán Panajotos. Pán pana, Panajotos. Ďakujem pekne. Chcem povedať trochu viac k e, misii vo Washingtone. Stručne. To bola delegácia piatich poslancov na čele s Joe Linenom a bolo to ťažké, kontroverzné, e, tvrdé diskusie, ale v konečnom dôsledku vás chcem ubezpečiť o tom, že ľad sa začal topiť, e, hlavne vďaka pánovi Lajnenovi, pretože všetkých presvedčil na ťažkej tlačovke. Povedal, že je to užitočné pre všetkých zúčastnených, pretože Američania sú veľmi pragmatickí a naozaj boli dosť odolní e, počas diskusí a ja si preto myslím, že je potrebné, aby tento dialog e, sa zintenzívnil aby to bol úspech pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem za kvety. Naozaj by bolo príliš pekné, keby e, táto tlačovka zmenila niečo v americkom senáte, ale dúfam, že e, to mohlo prispieť k nejakému pokroku, ale sú aj ďalšie rozhodujúce ešte okolnosti. Pán Dalm? Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte medzi nami, pán komisár. My podporujeme váš postoj pred Kodaňou. Sú to dôležité témy. Správne ste hovorili o biodiverzite aj o odlesňovaní. Čo sa práve týka odlesňovania, mám otázku konkrétnu na vás. Ide o boj proti odlesňovaniu. Slovujeme si veľa od vytvorenia trhu s emisiami CO2 Zdá sa, že tu máme technický problém s tlmočením. Počujete francúzštinu? Tí, ktorí počúvajú francúzsky kanál? Gréčtina? Dobre, takže asi už to bude v poriadku. Nech sa páči, pokračujte. Takže, pán Dimas, vy ste teda správne hovorili o odlesňovaní a mám konkrétnu otázku na vás. E, pokiaľ ide o odlesňovanie, tu je tiež dôležité vytvoriť trh s emisiami CO2, ale sú tu ešte mnohé rizika. Pred vytvorením takého tohto trhu ubehne veľa času, takže ako je to s tým 50-percentným znížením do roku 2020 eh, v oblasti odlasňovania, ak nebudeme mať trh s emisiami CO2? Aké sú vaše posledné informácie? Prosím o konkrétnu odpoveď. Ďakujem pekne, Bas Ekolt. Ja taktiež nehovorím o kvetoch, ale o lese konkrétne krátke otázky. Pýtam sa, či EÚ je za to, aby priemyselné krajiny mohli používať e, červené kredity, tak s cieľom dosiahnuť to zniženie do roku 2020 a ako sa to dá spraviť bez podkopania environmentálnej e, integrity prílohy 1 a konkrétnejšie v Bankogu sa hovorí o lesných plantážach. Takže tu sa trošku vzdialujeme od pôvodnej témy. Tam v Bangkoku sme súhlasili a teraz hovoríme, že je to chyba, takže dúfam, že v Barcelóne sa bude opäť hovoriť o tejto téme a že sa vrátime k pôvodnému zneniu, že už sa nebude hovoriť o lesných plantážach. Takže prosím, pán komisár, povedzte nám jasne, že bude návrat k pôvodnému zneniu. Ďakujem pekne, Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisárovi Domis, Dimasovi za spoluprácu e, počas posledných rokov. E, ešte osobne som pánovi komisárovi chcel povedať, že v prípade presunu výroby sme odvedli dobrú prácu a chcel by som vyzvihnúť, že v otázke financovania vaša komisia odvedla vynikajúcu prácu pretože rozpočtové práva parlamentu ste spomenuli vo svojom dokumente a to náš výbor a náš parlament by mal um, ešte napraviť, pretože naše uznesenie v tomto smere je o niečo slabšie. Získali sme právo spolurozhodovania a možnosť rozhodnúť o tom, aby sa finančné prostriedky využili na to, na čo boli naplánované, nie na niečo iné. Teda ďakujeme za túto možnosť. Mám niekoľko otázok. Poprvé otázka Richarda Zebera, teda Mohli by ste konkrétne zopakovať, za akých podmienok Európska únia je ochotná za 20 na 30 presunúť, čo musia potom ponúknuť ostatné štáty? A po druhé, prečo téma leteckej dopravy a námornej dopravy e, sa tak málo spomína v dokumentoch a prečo sú v tejto oblasti také malé ambície? Summit o tom nič nehovoril a 10% zniženie v týchto odvetviach dopravy, to je nedostatočné vzhľadom na to, čo požadujeme od iných odvetví. A najhoršie je to, že pán komisár v pléne minulý rok, keď sme hovorili o leteckej doprave, ste nás ubezpečili, že komisia predloží návrh, e, ktorý by sa stiahoval na leteckú dopravu, ktorý bude mnoho ambicioznejší. E, je potrebné položiť túto otázku. Predseda prerušil rečníka pán komisár, tento návrh sa nesplnil a chcem sa vás opýtať, kedy ho predniesiete znovu a ako to chcete napraviť François Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vrátiť k otázke presunu výroby, pretože sa musíme držať našich záväzkov a teda vyhnúť sa takejto, takomto presunu, ale e, v medzinárodných e, dohodách nie je rozdiel e, medzi jednotlivými krajinami a teda neberú sa do úvahy rozvi, rozvinuté a rozvojové krajiny, napríklad Čína, ktorá rastie veľmi silne, čo je dobré, ale Čína, India, Brazília nie sú považované ako krajiny, ktoré musia vyhnúť rovnaké úsilie ako my v znižovaní skleníkových plynov a pritom spotrebujú čo spotrebuje najviac CO2, takže chcem vedieť, aký je váš postoj a pýtam sa, či v kritériách, ktoré použijeme na rozhodnutie toho, či kodanie úspechom alebo nie, či by sme teda nemali zohľadniť aj úsilie a záväzky, ktoré musia prijať Brazília, Čína a India. Ďakujem pekne, Edith Estrela. Obrigada. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, rada by som sa vrátila e, k spôsobu financovania, pretože ten mi pripadá veľmi taký nejasný, nedefinovaný a pritom ide o zásadnú otázku na to, aby sme dosiahli globálnu dohodu. Potrebné sumy sú veľmi vysoké, avšak nie konsenzuálne. Jedni hovoria o 100 miliardách, ďalšie o 15 miliardách za rok. A ja sa preto pýtam, kedy bude po, koľko bude potrebné na to, aby sme podporili e, rozvojové krajiny. A potom, kto to bude financovať, pretože samozrejme to nemôže byť iba Európska únia. No a po tretie, okrem Európskej únie, E, ešte z toho existujúceho e, rozpočtu tieto peniaze pôjdu teda z, tohto rozpočtu alebo budú nejaké dodatočné finančné zdroje na tieto e, projekty. Viktorio Prodi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Vy veľmi dobre poznáte moje stanovisko, pokiaľ ide o to, že tam chýba klauzula o rovnoprávnosti pre malé a stredné, eh, pre, pre krajiny, pre rozvojové krajiny. V Barcelone niektoré eh, africké krajiny opustili túto debatu. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Pani Lepáš, ďakujem, vážený pán komisár. Moja otázka sa týka úniku uhlíka. Rada by som vedela, že keď vytvoríme tento zoznam, e, či má komisia nejakú predstavu o nejakej modalizácii, alebo že či, teda, e, či je tu zastúpená mm, istá, isté množstvo, či vedia, aké množstvo e, uhlíka unikne a aký je spôsob vlastne predávania týchto kvót a teda aká je, aké je množstvo týchto únikov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. My pokračujeme v práci pána Dimasa a sledujeme ju a dúfam, že on bude opätovne zvolený. My eh, si myslíme, že tu dochádza k permanentnému podrývaniu záväznosti TOP 15. Hovorilo sa o recesii a teraz sa hovorí o vyhlásení. Predtým sa hovorilo o rámcovom rozhodnutí a teraz sa hovorí iba o vyhlásení. My máme kritický postoj ku Kodaňskej konferencii, ale zdá sa, že nie vždy sme ochotní prijať to, čo hovoria vedci a my musíme byť okrem toho aj lídrami. Tento panel IPCC e, toho povedal jasne, rozvojové krajín, pardon, rozvojové krajiny musia zredukovať e, svoje emisie o 40 v porovnaní s, množstvom, s rokom 1991 a o 50 do roku 2050 a chceme tieto ciele splniť. Je dôležité, aby došlo k medzinárodnej dohode a na to musí Európska únia e, splniť svoju ambíciu redukcie o 30 Aké opatrenia chce v tomto svetle komisia revidovať? Prečo je komisia proti e, záväzným pravidlám v oblasti energetickej efektívnosti. A posledná otázka. Hovorila o tom komisia s národnými vládami a Európskym parlamentom? Ďakujem. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Dnes sme už veľakrát počuli tieto reči. Hovorilo sa o tomto zozname, zozname odvetví, o tom, že ho v Kodani treba revidovať. Ak sa pozrieme na to, o čom sa rozhodlo, tak to bolo vlastne schválené, pokiaľ ide o otázku plynov. A na čo teda slúži toto overovanie a revidovanie zoznamu? E, bude sa to vzťahovať na nejaké ďalšie odvetvie, alebo odtiaľ vylúčime niektoré, ktoré už tam sú v tomto období, keď pripravujeme Kodaň, očakávame nový zoznam od komisie, ale ja by som rada vedela, či existuje nejaký plán B, ak väčšina účastníkov nepríjme náš návrh. A vlastne, čo bude s tými najväčšími e, vypúšťačmi týchto emisí? Rada by som vedela e, odpoveď na túto otázku. Ďakujem. Janoš Jan Schroeder. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Najskôr k financiám. Hovoríme o dvoch obdobiach, 2010 až 2012 a potom obdobie po roku 2013. Vážený pán komisár, podporujete tú myšlienku, že v prvom období 2010-2012 EÚ a členské krajiny by mali prispieť dobrovoľne finančne a potom to druhé obdobie po roku 2013 súhlasíte s tým, že členské krajiny EÚ by mali prispievať podľa toho, aká bude ich ekonomika? Tretia otázka. predaj kvót do roku 2012 a po roku 2013. Aké je vaše stanovisko? EÚ e, sa unilaterálne zaviasala k zníženiu. Bez starých členských krajín by to nebolo možné a to som chcel povedať mojim kolegom. Uh, Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať komisárovi za jeho prítomnosť a milé slova na adresu nášho uznesenia ku COP15. Dve otázky. Prvá špecificky k uzneseniu, čo si myslí o našom oceku 18, kde sa hovorí o spoločnom príspevku EÚ k celkovému úsiliu zníženia a že by to nemalo byť tri, menej ako 30 e, miliónov eur ročne v roku 2020. Takže chcem, aby sa pán komisár vyjadril aj k stanovisku ku kiotskému protokolu a e, následnému dohovoru aj vo svetle toho, čo sa udialo v Bankogu. To sa prezentovalo ako e, podpora e, nejakého nejakej jednotnej dohody. Ďakujem. Pán komisár, prosím, mohli by ste nám vysvetliť, aké presne údaje komisia využila pri hodnotení cieľov Norska, Islandu a Švajčiarska, aký postup to bol aké údaje, z akých zdrojov a ešte v súvislosti s týmto, aké údaje ešte stále potrebujete na to, aby ste rovnako mohli zhodnotiť Brazíliu, Japonsko a tak ďalej. Niektoré krajiny, ktoré taktiež majú e, ciele zníženia mm, aj keď možno nemáte údaje teraz, musíte vedieť, akým smerom sa to bude uberať a možno, že potom by ste nám mohli povedať, či to bude e, znamenať kratší alebo dlhší zoznam e, sektorov a posledná otázka z úplne iného súdka. Povedali ste, že ešte stále sa cítite zaviazaní tým cieľom dvojstupňového nárastu teploty. To znamená, že rozvinuté krajiny musia znížiť o 25 až 40 Čo to znamená pre iné krajiny, napríklad USA? A či je to ešte stále realistický cieľ? Ďakujem pekne, Karol Šliter prvom rade sa vám chcem poďakovať za 5-ročnú dobrú spoluprácu a niektorý, niekedy aj zdravé konflikty. Prvá otázka. Ako zabezpečíte, že nenecháme USA e, oslabiť túto dohodu, keď viete, že my potom nebudeme súhlasiť a môžeme e, jednať s jednotlivými e, kraj, federálnymi krajinami, e, štátmi v USA a myslíte si, že e, ten nárast teploty o 2 stupne dosiahneme s 20-percentným znížením. Nepotrebujeme spraviť viac, tak či tak? A aké je kritérium na 30-percentné zníženie celosvetová dohoda e, ak nebude, ak sa nezapoja USA, ešte stále budeme za tých 30% a potom presun výroby. Ako prepracujete zoznam, keď by sa pridali ďalšie krajiny? A taktiež, ako sa vyhnete tomu, že priemysel nebude investovať, pretože takýmto spôsobom e, predsa len splnia kritéria. Možno, že by bolo najlepšie zohľadniť 10 najúčinnejších firiem pre ten zoznam, čo ak bude e, jeden podnik v podsektore ktorý nesplní e, kritéria, znamená to, že celý podsektor potom bude ohrozený presunom výroby? Thank you. Theodoros Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pán komisár. Naša krajina je naozaj hrdá na vašu prácu ktorú ste za posledné roky odviedli. Ja sa dotknem veľmi konkrétnej témy. Na poslednom samite G20 bolo prijaté rozhodnutie a síce zredukovať subvencie na e, tie pohodné hmoty, e, ktoré praktizujú niektoré krajiny. Ide tu o 330 miliárd dolárov za rok. Toto sú subvencie, to je obrovské množstvo peňazí. A pravda je taká, že zrušiť tieto subvencie môže viesť k redukcii emisí do roku 2050 o 10 Tieto subvencie e, e, sú určené predovšetkým strednej triede a niektorým výrobcom a spracovávateľom ropy. Ich dôsledkom E, sú tieto obrovské zápchy vo veľkých mestách. Myslím si, že sa na tieto subvencie vydáva obrovské množstvo peňazí a bude sa o týchto témach hovoriť aj v Kodani, alebo o sa o tom hovoriť nebude. Ďakujem. Ďakujem, Krista Klas. Áno, veľmi pekne ďakujem, ďakujem, pán komisár. Naozaj kodaňský summit nebude ľahký, pretože my budeme potrebovať dobrú vôľu všetkých. Mám jednu konkrétnu otázku. Ako chcete garantovať, že tieto peniaze, ktoré sa budú posielať rozvojovým krajinám, budú použité správne? Pretože my potrebujeme programy na ochranu životného prostredia, a na transfer technológií. Myslím si, že musíme takisto odovzdať aj uvedomenie, pretože inak e, sa nedokážeme vyhnúť chybám. Napríklad, čo chce robiť Európska únia v Burkina Faso? E, chceme, aby tam všetky domy mali ohnisko, ale prečo sa nehovorí o slnečnej energii v Burkina Faso. E, ja si myslím, že my by sme mali hovoriť aj o transfere technológií a ak sú rozvojové krajiny presvedčené, že nemôžu prispievať do boja proti klimatickým zmenám a že sú iba úbohými obeťami, tak samozrejme, že, e, e, že neťaháme všetci za rovnaký koniec povrazu. Mali by sme všetci zastávať rovnaké stanovisko pani De Lange Áno, ja sa obmedzím len na dve alebo tri otázky. Chcem sa spýtať na zoznam o úniku uhlíka. Ak máme v Európe 50 odvetví, e, a ktoré budú jednoducho len tak bezprizorné, ak nedôjde k dohode. Pán komisár, hovorilo sa tu, že tento zoznam sa bude prispôsobovať. Ale závery Rady 22 e, neuvádzajú žiadne dátumy, žiadne termíny. E, v legislatívnych návrhoch sa hovorí o júni 2010. A vy ste povedali, pán komisár, že dôjde k revízii v rámci procesu spolurozhodovania. To však môže trvať dva roky. Aký je váš názor na tento hypotetický kalendár? Lebo ak dostaneme návrh v júni 2009, tak nevidím to rúžovo. Pán Rozbach? Pani Rozbach? Ja by som chcela vystúpiť k financovaniu. Pán Dimas. E, projekty na zredukovanie emisí by mali financovať krajiny e, priemyselné, krajiny, ktoré majú rast, ale na ktoré krajiny konkrétne vymyslíte. A po druhé? E, potrebné opatrenia na e, pitnú vodu. A to sa týka aj opatrenie pre kvalitu vzduchu. Ďakujem, Katrin Sulí. Oui, merci, président, très vite. Donc, réduire... No iba veľmi strudne je potrebné zredukovať emisie CO2, ale zároveň treba dbať na zachovanie prírodzených zdrojov alebo E, skladísk CO2, oceány a lesy, pretože studená voda absorbuje viac CO2 ako teplá voda. Hovorili sme tu o odlesňovaní a teda my, my tu máme problémy. E, deforestácia vedie k páleniu, tým sa produkuje CO2, oteplovanie vod, ktoré absorbujú CO2. Takže ďakujem vám za globálnu víziu tohto problému, teda na jednej strane emisie a na druhej strane zachovanie všetkých prírodných oblastí, ktoré umožňujú regulovať absorpciu CO2. 27 rečníkov sa vyjadrilo, dokonca 28, e, to je skutočne obdivuhodné. Dodržali ste disciplínu, v dĺžke vystúpení odznelo tu mnoho zaujímavých e, otázok. Zaznamenali ste si všetko, čo odznelo. Ehm, mali by ste sa prosím snažiť e, nejak zostručniť e, vaše odpovede, možno najskôr k otázke presunu výroby, pretože potom budeme hlasovať bezprostredne hneď o tejto téme. Avšak snažte sa ešte odpovedať na všetko ostatné, čo tu odznelo. Chcem požiadať tlmočníkov, aby počkali a ostali ešte v kabinách o niečo dlhšie ako do pol jednej na to hlasovanie, pretože zle som odhalil čas, pretože hodiny na stene idú zle. Ďakujem. Nezabúdajte na to, že to, čo implementujeme teraz, je predmetom, bolo predmetom rozhodnutia a spolurozhodovaní. Európsky parlament a rada to schválili, pretože náš pôvodný návrh nebol presne takýto. Ale predsa len, keďže teraz implementujeme túto smernicu, rád by som uviedol, že chceme veľmi pozorne sledovať to, čo nám hovoria naši právni poradcovia a snažíme mm, sa byť v plnej miere v súlade s tým, čo nám hovoria. Chápem, že aj vy máte právnych poradcov. Chápem, že výsledok toho, čo vám vaši poradcovia hovoria, v súlade s tým, čo my navrhujeme. Tá hlavná otázka teraz sa týka toho, či bude možné revidovať tento zoznam alebo nie, či bude možné pridať niektoré odvetvia k tomuto zoznamu alebo stiahnuť odvetvia z tohto zoznamu. Obe tieto možnosti sú ešte sa zatvorené. Na základe vyhodnotenia, ktoré by malo prebehnúť do júna 2010 a po vyhodnotení konferencie v Kodani. Isté, že v procese príjmania tohto rozhodnutia sa bude postupovať formou spolurozhodovania. Keď sme hovorili o smernici, takto sme sa dohodli Toľko odpoveď na túto otázku. Dúfam, že budete hlasovať v súlade s vašim najlepším vedomým a svedomím a v súlade s tým, čo považujete za dôležité, tak, aby ste nenarušili proces, ktorý už začal. Odznelo tu tak veľa otázok a vyjadrení, ktoré sú skutočne veľmi zaujímavé. Budem sa snažiť ich zoskupiť podľa možnosti. Začal by som napríklad otázkou, ktorú položil Viktorio Prody. A týkala sa včerajšieho zamietnutia toho, aby africké krajiny pokračovali rokovania v Barcelone na tom kiotskom prúde rokovaní predtým, ako rozvinuté krajiny sa zaviažu ku konkrétnym e, číslam, ku, konkrétnym cieľom. Isté, že v plnej miere súhlasíme s africkými krajinami, aj my to chceme dosiahnuť, ale narušenie týchto rokovaní a prejednávanie ďalších dôležitých otázok e, v tomto kole rokovania myslím si, že nie je najlepším postupom a nie je to na prospech e, celých týchto rokovaní. A preto táto africká skupina a jej hlavná úloha, narušiteľská úloha, tu prevzali nie len africké krajiny ako napríklad Sudan, ale aj Saudská Arábia, Bolívia, Venezuela, teda krajiny, ktoré nezohrávajú až takú významnú úlohu v týchto rokovaniach. Dúfam však, že to prekonáme a s tým súvisí aj otázka Bankovské sťažnosti niektorých krajín, e, ktoré tvrdili, že um, rozvinuté priemyselné krajiny zabíjajú, tak povediať, výsledky z Kyoto. V skutočnosti to nie je v súlade s tým, čo hovoríme, že uprednostňujeme jeden právny dokument a vysvetlím aj prečo. Uprednostnili by sme ho, isté, že nezamietame všetky ostatné možnosti. Zabíjanie výsledkov z Kyoto to nie je obvinenie Európskej únie, pretože my predsa sme najsilnejšími podporovateľmi Kyoto. Viete, ako usilovne sme pracovali a taká malá vsúka. chcelo by sa vám poďakovať za vynikajúcu spoluprácu zo všetky tie roky. To, čo sa nám podarilo v oblasti klimatických zmien, ale aj v iných otázkach, ktoré sa týkajú životného prostredia, sa nám podarilo iba vďaka vašej aktívnej podpore aj z Európskeho parlamentu, aj podpore mimovládnych organizácií. Bez tejto podpory by sme nezaznamenali takéto výsledky. A to, čo povedal predseda Barroso, že najväčšie náš najväčší výkon bol v oblasti klimatických zmien v tomto funkčnom období komisie. S napätím budeme sledovať vývoj v budúcnosti, dúfam, pretože otázky klímy budú dominovať nielen na európskej úrovni, ale aj na globálnej úrovni. Nielen z ekologických dôvodov, ale aj z otvárských dôvodov, z bezpečnostných dôvodov a napríklad aj zo zdravotných dôvodov. A som si istý, že komisia bude naďalej postupovať takýmto spôsobom. Svojmu priateľovi z Grécka, Tremopulusovi, chcem povedať, že môj mandát bude obnovený. V Grécku prebehli voľby, vlády rozhodujú o politike, nie o výkone teda. Neočakávam, že môj mandát bude obnovený. Som si istý, že nová grecká vláda vymenuje eh, veľmi dobrého komisára, ktorý bude pokračovať eh, a odvádzať kvalitnú prácu v ktorékoľvek vlastne, ktorékoľvek portfóliu, ktoré mu pridelia. K otázkam eh, klímy, k otázkam Kyoto. Európska únia je najvýraznejším podporovateľom Kyoto veľmi aktívne sme sa zasadzovali za ratifikáciu Kyotského protokolu a od februára, 16. februára 2005 eh, u nás platí už Kyotský protokol a to práve vďaka rokovaniam s Európskou úniou, vyvíjaniu tlaku, presviečaniu za celé tie roky. My taktiež aplikujeme kiotský protokol v praxi. Máme v platnosti systém ETS a úspešne funguje tento systém. Okrem toho investujeme do e, čistých rozvojových mechanizmov, ktoré sú mechanizmy, ktoré vychádzajú z trhu. Jedným mechanizmom je systém ETS a druhým mechanizmom je CDM. A skutočne investujeme na celom svete a už zhruba 80 eh, vo všetkých projektoch eh, CDE pochá, CDM pochádza práve z EÚ. A to všetko financuje aj fond prispôsobenia sa klimatickým zmenám, eh, ktorý funguje v rámci OSN a ktorý podporuje aj projekty v rozvojových krajinách, ktorého znamená 80 týchto peniazí pochádza z EÚ. Vytvorili sme už základy pre našu budúcu legislatívu až do roka 2020, tento balíček o energii a klíme a tiež sa zakladajú tieto názory na kiotskom protokole, vychádzajú z neho v budúcnosti. Um, aj v súvislosti s Kodanskou konferenciou sme jasne uviedli, že chceme, aby akékoľvek ďalšie úsilie stavalo na výsledkoch z Kyoto. A kiotské mechanizmy by sa mali transponovať v budúcnosti do akýchkoľvek ďalších dohôd, a teda konkrétne dohody z Kodane. Jeden jediný právne záväzný dokument, pretože Chris Davis sa na úvod pýtal o politickej dohode. Jeden jediný dokument by bol lepší nepochybne z dôvodu účasti, pretože takýto jeden dokument by sa ratifikoval okamžite, začiaľ čo keď budeme mať dva alebo tri dokumenty, tak proces ratifikácie by bol odlišný a vyžadoval by si účasť viacerých krajín. Teda z dôvodov konzistencie, ak budeme mať jeden jediný dokument, nebude sa celý proces naťahovať, aj keby sme mali e, rovnaké právne ustanovenia v jednotlivých nástrojoch. Naše diskusie teraz vychádzajú z toho, či potrebujeme e, právne záväzný dokument jeden alebo nie, či budeme predkladať pozmeňovací návrh k Kyoto, alebo nejak pozmieňať eh, kvetský protokol, podobne ako Američania. My vnímame odlišne eh, rozvojové krajiny a priemyselné krajiny z hľadiska obsahu takéhoto dokumentu. A toto je teraz eh, to hlavné jablko sváru v rokovaniach. Potrebujeme teda jeden jediný právne záväzný dokument, ale nevylučujeme tú možnosť, ak ďalší medzinárodné partnery by trvali na tom, že budeme mať dva alebo tri e, paralelné alebo takmer rovnaké dokumenty, aby sme sa vyhli tomu, čo sa stalo s kiotkým protokolom. To je napríklad niečo, čo Spojené štáty vnímajú veľmi významne. Oni už nechcú počuť nič o kiotskom protokole. Už o tom nechcú hovoriť. To, či budeme mať politickú dohodu alebo nie na rade, v záveroch z Európskej rady, ale tiež v záveroch eh, z Rady pre životné prostredie z 21. oktobra je jasné, že sa chceme snažiť o globálny, ambiciózny, eh, súhrný program, ktorý bude záväzný pre všetkých. Eh, je to program, ktorého sa zúčastnia všetky krajiny, aj rozvojové, aj priemyselné, s istým rozlíšením v oblasti záväzkov. Súhrný znamená, že všetky odvetvia, aj lesníctvo, aj námorná doprava, aj letecká doprava, ktoré neboli pokryté predchádzajúcou medzinárodnou dohodou, a mimochodom, my sme prvým gremiom na svete, ktoré si stanovilo 10-percentný cieľ pre leteckú dopravu a 20 pre námornú dopravu. A o tom sa diskutovalo podrobne na zasadnutí Európskej rady pre životné prostredie a schválila tieto závery aj rada. Teda snažíme sa dosiahnuť globálnu súhrnú ambicióznu dohodu. To bude znamenať, že sa snažíme dosiahnuť obmedzenie narastu teploty eh, na 2 stupne Celzia. To bolo predmetom dohody na úrovni eh, predstaviteľov štátov a vlád v Lekle v júli tohto roka. Spojené štáty, Čína, India a ďalšie krajiny, ste, že aj EÚ sa na tomto zhodli. Dohodli sme sa, že príjmeme túto hranicu 2 stupne Celzia, o ktorej hovoria vedci a ak nebudeme dodržiavať túto hranicu, spôsobíme nenapraviteľné zmeny a škody k životnému prostrediu. Preto sa musíme držať tejto hranice 2 stupňov Celzia, e, čo sa týka nárastu priemernej teploty. Toto je obsahom záverov rady a takéto je stanovisko EÚ e, v rokovaniach v Kodani. O toto sa budeme snažiť ďalej, pokiaľ ide o politickú dohodu čítate noviny a dnes aj včera, že dánsky premiér nie v mene Európskej únie, ale v mene Gremia ako 15 sa vyjadril, že snažíme sa dosiahnuť ambiciózny politicky záväzný dokument, ktorý bude obsahovať základné kamene dohody, ktorá bude potrebná na to, aby sme obmedzili nárast premenej teploty na úrovni 2 stupňov Celzia. E, toto povedal dánsky predseda vlády a my sa snažíme dosiahnuť právne záväzný dokument. Prepačte, ale odsnilo tak veľa otázok. Rád by som odpovedal na všetky, ale e, nie je dostatok času. Ďakujem ešte raz e, najmä za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme zaznamenali za posledné roky a som si istý, že to, čo sa nám podarilo dosiahnuť spoločne počas týchto rokov, bude veľmi významné pre celú planetu, aj pre Európu. A nezabúdajte, že ešte nie je koniec, pretože talianský kolega sa vyjadril, že sa nestaráme o svoj priemysel. To nie je pravda, práve naopak. Veľmi dobre sa staráme o naše podniky a preto sme zaviedli tento projekt presunu výroby. A začlenili sme do nášho systému ETE e tiež ustanovenie, ktoré umožňuje ďalšie opatrenia v prípade, že medzinárodná dohoda nebude dosiahnutá a aby sa zachovala konkurencieschopnosť, aby sme predržili problémom v oblasti konkurenceschopnosti. Všetko to však závisí od výsledku dohody z Kodane a bude sa to brokovať až po konferencii v Kodani. Mm, Ďalšou dôležitou vecou je, že náš balíček o klima energii je veľmi významný pre podniky v EÚ, pre ich konkurenceschopnosť, pretože vytvára stimuly pre zelené investície, pre ekologické inovácie a nezabúdajme, že najrýchlejšie rozvíjajúce sa odvetvia v európskom hospodárstve sú tzv. zelené odvetvia. Vytvárame mnoho zelených pracovných miest. Vidíte, že takýto trend je na celom svete. Aj Obama má rovnaký plán zeleného rastu, to isté v Číne, v Južnej Koreji a sú dokonca viac ambiciózni v oblasti investícií do zelených odvetví ako my. Južná Kórea investuje 70 svojho plánu hospodárskej obnovy práve do zelených technológií. Ďakujem. Thank, uh, Pán komisár, toto je možno posledná možnosť. Keď vystupujete na výbore NB, rád by som vám poďakoval v mene všetkých poslancov a členov tohto výboru. Stretneme sa v Kodani iba jedine, že by dovtedy bol už nový komisár, ale e, vy ste sa ma pýtali, či budem stále komisárom v Kodani. Je to veľmi pravdepodobne a keď vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti pravdepodobne 1. decembra, Možno, že potom bude nový komisár Ketak až od 1. januára. Takže ďakujeme za vašu angažovanosť v oblasti ekológie, hlavne v oblasti ochrany klímy. Takže ešte raz ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli, že ste spolupracovali s týmto výborom za posledných 5 rokov. A veľa šťastia vám. Äh, äh, Teraz máme 5 minút 5-minútovú prestávku a potom budeme hlasovať o úniku uhlí. Uh, Opakujem 5-minútová prestávka. So, kolegyne, kolegen, Kolegyne, kolegovia, 5 minút uplynulo. Prejdeme teraz k hlasovaniu musíme ešte raz preveriť, či skutočne funguje hlasovacie zariadenie, pretože je veľmi dôležité, aby to fungovalo tak, aby sme mali prehľad o tom, či tu nie je príliš veľa zástupcov politických skupín. Teda ešte raz skúsme hlasovať o tom, či by na Vianoce malo svietiť slnko áno, nie, alebo ak sa držíte, tak eh, príslušný gombík. Hlasujeme. So, wir sehen drei Fünf sind hier in Wheelchair. Das ist der Punkt. Fünf. Also die Koordinatoren müssen sagen, wer stimmt und wer stimmt nicht. So, bevor die Sonne scheinen kann an Weihnachten. Teda, skupina EPP má príliš veľa poslancov. Koordinátor musí rozhodnúť, kto bude hlasovať. A až potom môžeme rozhodnúť, či slnko bude alebo nebude svietiť cez Vianoce. A socialisti a demokrati majú jedného naviac. Still too, too much PPE. EPP ešte stále dvaja naviac, jeden naviac v socialistoch a demokratoch. PPE now is fine. No, EPP je teraz už je vyrovnané. So we have 61 that can vote and now we make a test. Uh, Takže môžeme pristúpiť skúšobnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Ešte stále máme jedného naviac aj zo skupiny EPP, aj zo skupiny socialistov a demokratov.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 Končím hlasovanie. And the result is 19 and 19 hlasov za, 39 proti, 1 sa zdržal. To znamená, že uznesenie neprešlo. Ďakujeme teraz, opäť ešte prestávka, o 15. hodine pokračujeme. Takže ty pokračuješ už jen, Áno, ja pokračujem už jen. Vy tu budete mať niekoho iného. Dobre, tak sa tiež nám zase zajtra. Mhm, viem sa. <laughs> Zajtra ma si budú chcieť ísť domov, tak možno zajtra sa to skrátim. Dobrú chuť. Dobrú chuť, dobrú chuť.